Buongiorno. Dobré ráno vám všetkým. Così, in occasione della... Takže pri príležitosti prvého stretnutia, skutočne pracovného stretnutia nášho výboru pre životné prostredie, Máme síce stručné meškanie, ale museli sme sa trošku zariadiť a zorganizovať, aby sme mohli fungovať. Takže pôjdem rovno k programu e, schôdze. Prvý bod je prijatie programu schôdze. Ak nemáme žiadne námietky, tak e, môžeme považovať návrh programu schôdze za schválený a to bez úprav. Teraz ešte pôjdeme k sérii oznámení predsedu. Pár oznámení, ktoré sa týkajú tlmočenia. Dnes máme k dispozícii tlmočenie v 23 jazykoch. Chcem vás informovať, že v spojitosti s tlmočením ten viacjazyčný prístup, ktorý charakterizuje prácu Európskeho parlamentu, tak budeme sa snažiť robiť vždy preto, aby sme tu mali čo najväčší možný počet jazykov, a to v rámci pôsobnosti nášho výboru a v rámci jeho činnosti. A čo sa týka dostupnosti, a bude to samozrejme vždy závisieť od dostupnosti tlmočníkov. Práve preto budeme musieť robiť eh, eh, stretnutia eh, sálach, kde čo najviac kabín. Ak nebude dostatok dostupných kabín, tak eh, niektoré, niektoré jazyky nebudú zastúpené. Eh, viete, ako je veľmi dôležité znižovať náklady a práve preto sa vás chcem spýtať všetkých členov tohoto výboru, aby vždy, keď nebudete prítomní, ak nebudete plánovať svoju účasť na niektorom zo stretnutí, dajte vedieť dostatočne zavčas sekretariátu, aby sme mohli znížiť, ak to bude možné, počet jazykov, v ktorých máme tlmočenie a v ktorých sa koná stretnutie. Takýmto spôsobom budeme môcť znižovať náklady a vyťaženie tlmočníkov. Druhé oznámenie sa týka e, online vysielania nášho výboru. Takže budeme pokračovať e, takto, ako to bolo aj vždy. Budeme mať e, vysielanie cez webstream. Len doplňam, že ako určite viete, výbor pre životné prostredie sa snaží byť takým prvým výborom, ktorý vedie znižovanie spotreby papiera v tomto parlamente. No a práve preto aj v tejto téme chcem poprosiť všetkých členov, tohoto výboru, aby, sa, aby si nevolili papierové kópie programu a dokumentov, ale aby využívali elektronické verzie dokumentov, ktoré budú k dispozícii alebo sú k dispozícii na stránke nášho výboru na internete tých kolegov, ktorí nemajú záujem e, získavať papierové kópie, aby to dali vedieť sekretariátu. E, ďalšia, kom, ďalšie oznámenie sa týka uvítacieho balíčka vo výbore Envy, ktorý nájdete na stoloch v rôznych jazykoch. Sú to rôzne pracovné jazyky, mali by to byť vaše materské jazyky každého jedného z vás. Ehm, bolo to rozdistribuované a obsahuje tento dokument taký stručný úvod do činnosti a práce Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín sú tu informácie o legislatívnej procedúre v rámci Európskeho parlamentu a zároveň je tu aj celá sada informácií o tých aktivitách, ktorým sa venujeme a ktoré nás čakajú počas 8. legislatívneho obdobia. Elektronická verzia eh, tohoto Envy Welcome Pack eh, je dostupná na internetovej stránke nášho výboru od dnešného dňa. Ďalšie oznámenie je také milé, príjemné. Ako tomu aj vždy bolo, tak dnes popoludní 15 minút pred začiatkom popoludnejšieho zasadnutie nášho, zasadnutia nášho výboru, čiže 14.45 si spravíme rodinnú fotku, čiže fotka všetkých členov výboru. Pozývam vás, aby ste boli prítomní aby sme sa tam pekne zoradili, dali dohromady, aby sme mohli uskutočniť túto fotku, ktorá e, neskôr sa bude používať pri rôznych príležitostiach. Táto fotka bude robená tu, v sále, kde sa stretáva výbor pre životné prostredie. Budúce stretnutie nášho e, výboru sa bude konať 3. septembra a bude to od 9. E, do 12.30 a potom popoludní od 3. do pol 7. 4. septembra to stretnutie, ktoré bolo pôvodne naplánované na 4. septembra, je zrušené. Takže toľko k oznamom a predpokladám, že môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu. Ďalší bod programu sa týka oznámenia predsedajúceho o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori. 14. júla sa v Štrasburgu stretli koordinátori a diskutovali sme vlastne o témach, ktoré vlastne všetci poznáte, lebo záznam bol rozoslaný vám všetkým a je to dostupné aj v zápisoch a záznamoch nášho výboru. Nemali sme k tomu žiadne vyjadrenia Poznáte teda závery koordinátorov politických skupín a môžeme to v prípade, že nie sú námietky, považovať za schválené. Nájdete to v elektronickej verzii medzi, alebo v archívnom eh, foldri nášho výboru. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu dnešného stretnutia a tým je Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 a časti, ktorá sa týka Európskej komisie. E, koordinátori, potom ako mám po mojich skúsenostiach z výboru pre rozpočet, potom ako som bol všeobecný spravodajca pre rozpočet z minulého roku, tak ma spravodajci prosili, aby sme zabezpečili a upravili, pripravili e, stanovisko výboru Envy bol to odoslané včera elektronicky, čisto v angličtine, práve kvôli tomu, že máme skrátený čas na rokovanie. Takže teraz sa trošku e, vymením, nebudem už e, teraz chvíľočku predseda, ale budem v pozícii spravodajcu, ktorý bude predkladať tento návrh e, na základe požiadania výboru pre rozpočet k rozpočtu pre rok 2015. V prvom rade tu chceme počerknúť otázky ehm, otázky úprav a zmien v budúcom e, rozpočte. Týka sa to najmä záväzkov a navýšenia niektorých záväzkov v platbách e, a to je historicky spôsobené navýšením, každoročným navýšením tzv. E, reálnych výdavkov a treba si uvedomiť, že vlastne to sú tie časti, ktoré nie sú likvidované alebo nie sú vlastne e, realizované v priebehu daného roku a akumulujú sa z roka na rok a vlastne presúvajú sa medzi jednotlivými rozpočtami. E, máme tu potom vlastne aj témy, ktoré súvisia e, s priamo spôsobnosťou nášho výberu a spadajú do našej, do našej kompetencie. Týka sa to najmä niektorých programov, v rámci ktorých čelíme riziku kde môže dôjsť k obmedzeniu existujúcich platieb. V tomto stanovisku sme v bode číslo 7 zdôrazňovali práve tému, ktorá sa týka programu LIFE, a v súvislosti s rozpočtom predkladaným v predchádzajúcom roku sme predpredkladali sumu, ktorá mala byť 7,2 e, e, milióna na, na zmeny klimatického prostredia a okrem toho navýšenia, ktorý vidíme v e, časti navýšenia prostriedkov pre prispôsobenie sa klimatickým zmenám, vidíme, že musíme navýšiť e, potreby pre rok 2015 a to tú časť, ktorá je dá pre životné prostredie a tam sa zdá, že tá časť pre životné prostredie má nedostatok finančných prostriedkov na to, aby sme pokryli všetky e, požiadavky za rok 2015. To znamená, že v oktobri 2015 na základe tých eh, položiek, ktoré sú v relatívnej časti tohoto rozpočtu vyčlenené, nám bude chýbať eh, ešte eh, hotovosť alebo budú nám chýbať prostriedky pre naplnenie všetkých požiadaviek. To je téma, ktorú budeme žiadať vo výbore pre rozpočet, aby sa zabezpečilo to, že dostatočné prostriedky budú zachované v tomto rozpočte, tak aby sa pokryli všetky pohľadávky. A budeme to žiadať upraviť v opravnom návrhu rozpočtu, tak aby sme schválili E, vlastne rýchle navýšenie prostriedkov v programoch, ktoré súvisia so životným prostredím v priebehu roka 2015, bez toho, aby bolo nútené e, zastaviť e, čerpanie prostriedkov z týchto fondov v dôsledku alebo v súvislosti s nedostatkom alebo nedostatočným objemom fondov v týchto programoch. Ďalšie témy, ktoré súvisia s týmto stanoviskom, sa týkajú agentúr. Ako určite viete, existuje dokončený program, ktorý hovorí o komplexnom pláne nášho výboru, ako za 5 rokov o 5 znížiť počet personálu, ktorý pracuje vo všetkých službách komisie a v jej agentúrach e, toto vlastne môže spôsobiť isté ťažkosti pre niektoré agentúry, najmä v prípade agentúr, ktoré majú aktivity spojené s vonkajšou činnosťou. A práve preto e, vlastne žiadajú časť prostriedkov v rozpočte pre komisiu, v európskom rozpočte a vlastne časť prostriedkov e, do tohto rozpočtu e, pochádza e, z, vlastne z poplatkov, ktoré sú platené daným agentúram. Čiže oni v podstate generujú príjmy do tohoto rozpočtu a tu e, riskujeme, že znižením počtu personálu ohrozíme aktivity niektorých agentúr. Preto sme signalizovali s odkazom na dve agentúry, že tu je kritická e, situácia a môžeme naraziť na problémy, ktoré budú spôsobené znižovaním počtu personálu. Snažili sme sa počiarknúť dôležitosť, ktorú Výbor pre životné prostredie e, pripisuje pilotným projektom, prípravným projektom a zároveň propedeutickým iniciatívam, ktoré súvisia s prípravou normatívy a legislatívnych návrhov a teda všetci pripisujeme vysokú dôležitosť skutočnosti, že tieto pilotné projekty a prípravné aktivity, ktoré sú spojené s tematikou činnosti nášho výboru, e, budú musieť byť adekvátne financované z rozpočtu pre rok 2015. A práve preto e, v syntetickej línii sme ilustrovali e, už v stanovisku, aká je naša pozícia k tomuto, ako sa k tomu staviame. No a teraz dávam slovo výboru. No a máme tu pardon, dávam slovo komisii a máme tu, máme tu zástupcov komisie François Kazana, to je e, riaditeľ odboru zdrojov z DG Environment. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Možno, že niekoľko slov, pretože e, tu ide o novú komisiu, pokiaľ ide o rozpočet, e, všeobecný rozpočet pre životné prostredie vzhľadom na veľkosť a záväzky. To je niečo, E, okolo 500 miliónov 480 miliónov na rok 2015 a pokiaľ ide o platby, tak to je okolo 380 miliónov, čiže okolo 400 miliónov. E, to je vlastne porovnávané s E, globálnym rozpočtom a je to veľmi slabé, ale to je len viditeľnou časťou ľadovca, pretože existujú výdavky v prospech životného prostredia, napríklad pre boj proti klimatickým zmenám v iných politikách Európskej únie, napríklad e, v politike agri, výskumnej politiky, ako aj v politike pre zahraničné vzťahy. Nemám presné detaily o výške týchto sú, ale je to okolo 15 rozpočtu európskeho spoločenstva a v priebehu dvoch rokov vlastne tu máme systém vystopovania týchto výdavkov eh, na boj proti klimatickým zmenám a na zachovanie biodiverzity. Tento rozpočet pre životné prostredie eh, pre predstavuje okolo 80 až 85 program LIFE. Ďalej sú tam príspevky medzinárodným orgánom, ktoré sú aktívne v ochrane životného prostredia, ale takisto aj pri, sú tam aj zohľadnené príspevky pre agentúry a na rôzne prepa- prípravné akcie. Pokiaľ ide o rok 2015, návrh rozpočtu komisie je v súlade s líniou viacročného finančného programu a takisto rešpektuje rozhodnutia, ktoré boli prijaté v oblasti výdavkov agentúr. Naša agentúra v Kodani e, je považovaná že za fungujúcu a vlastne my sme vlast, boli e, nútení vlastne financovať aj tieto špecifické typy agentúr. Na rok 2015 máme isté obavy, pokiaľ ide o e, platby E, vo vzťahu k našim potrebám. My sa nazdávame, že od októbra, ak sa naše predpoklady potvrdia, budeme mať problémy s platením a budeme potrebovať transfery z iných rozpočtových e, kategórií, ale myslím si, že nie sme sami, že je viacero oblasti, ktoré majú takúto situáciu. Druhá taká špecifická oblasť pre rok 2015, príspevky na agentúru pre chemické e, e výrobky na biocidy, tieto, ide tu najmä o tieto biocidné výrobky a príspevok na túto agentúru tvoria honoráre z registrácie produktov. Tieto honoráre v roku 2013 a 2014 boli nižšie. My sme im vždy v prípade potreby e, pomáhali. Na rok 2015 sa očakáva ďalší pokles týchto honorárov a e, vzniká z toho systemický problém a my sa musíme snažiť nájsť e, taký trvalejší spôsob riešenia tohto problému. Ďalší problém rok 2015 je druhým rokom viacročného finančného programu, ale to bude vlastne prvý operačný rok. Sú tam dva nové prvky. Poprvé to je delegácia väčšiny programu LIFE a jeho riadenie e, na exekutívnu agentúru, na výkonnú agentúru a druhý, druhý nový prvok je e, vlastne používanie finančných nástrojov. E, poprvýkrát boli tieto finančné prostriedky E, vlastne riadené e, Európskou investičnou bankou a teda kanalizované smerom do biodiverzity. To je zhruba taká základná informácia o tomto rozpočte. Možno, že ešte dám slovo môjmu kolegovi Hugovi de Klerkovi, ktorý ma doplní. Veľmi pekne ďakujem, pokiaľ ide o rozpočet na zdravie a ochranu spotrebiteľov. My tu máme program verejné zdravie a zdravie zvierat a rastlín. Keď si zoberieme totálne sumy, to je okolo 475 miliónov záväzkov a tie sa potom rozdeľujú do rozličných e, oblastí. zdravie zvierat a rastlín a plus tu máme tri regulačné agentúry CEC, EFSA a EMA. Pokiaľ ide o záväzky a výšky, ktoré zodpovedajú konkrétne druhému roku viacročného programu, tak ako bolo o tom rozhodnuté pre oblasť verejného zdravia, tak pokiaľ ide o tri regulačné agentúry, tak e, záväzky pre tieto agentúry E, sú ošetrené v komunik- alebo boli oznámené v komunikácii komisie v júli 2013. Pokiaľ ide o platby, tak sme v podobnej situácii ako naši kolegovia z DŽ Klima. To znamená, že sumy, ktoré sme e, dostali, sú obmedzené v plafónom finančných perspektív a môžu vzniknúť malé e, problémy s platbami v priebehu roka, ale samozrejme to bude závisieť od timingu a vypracovania rozpočtu, e, kde budú teda tie naše platobné záväzky e, trošku diferenciované, ale samozrejme, že uvidíme, ako sa to počas plnenia rozpočtu bude prezentovať. Pokiaľ ide o rozpočet pre regulačné agentúry, pokiaľ ide o staffing, tak vieme, že komisia sa rozhodla tiež o 1% znížiť stav týchto agentúr a došlo k realokácii zdrojov medzi týmito agentúrami regulačnými a to znamená, že táto redukcia bola aplikovaná na tieto agentúry v troch oblastiach. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz máme žiadosti Eh, o vyjadrenia k tejto téme. Máme tu žiadosti o slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za vašu správu. Skutočne blahoželám. Chcel som povedať pár vecí. Aj to, čo vlastne ste povedali, čo povedala aj komisia. Ten rozdiel, ktorý tu je medzi platbami a výdavkami, je veľmi dôležité, aby sa komisia teda viac sústredila na to, aby tie peniaze vydávala zacelenejším spôsobom, aby sa tento rozdiel znížil. A pokiaľ ide o agentúry, ja vítam veľkú úlohu agentúry, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, pretože toto jednoducho podporí podnikateľstvo ako také, takým spôsobom, ktorý potrebujeme na to, aby sme sa vysporiadali s týmito otázkami ohľadne životného prostredia, takisto naše podniky musia byť takým predvojom, pokiaľ ide o zelené technológie. Takisto vítame aj väčšiu úlohu Európskej investičnej banky, ktorá by mala pomôcť financovať inovatívne produkty, ako napríklad na prírodný kapitálny, prírodný, nástroj na prírodné financovanie kapitálu. A takisto je dobré, že tam aj predstaviteľov DG Sanko. Trochu sa obávam, že tu je nedostatok finančných prostriedkov, pokiaľ ide o nakazlivé choroby zvierať ako napríklad e, prasacia chrypka, to v Spojenom kráľovstve stálo miliardu eur a máme v rezerve iba 400 miliónov eur, takže toto je takisto veľký nedostatok a e, to ma znepokojuje. Takže toto sú tie moje pripomienky. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne. Ďalší kolega, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj vám za slovo. Mali sme iba týždeň na to, aby sme sa teda tom, na to nejako pozreli. Počuli sme tu aj slovo ohľadne agentúr, že pri agentúrach by sme... Máme tu taký stav, že ich jednoducho zavalujeme stále viac úlohami, ale pokiaľ ide o financovanie, tak to jednoducho nestačí. Takže tých 5%, pokiaľ ide, pokiaľ ide o škrty 5%, o, pokiaľ ide o personál, o tom sme hovorili na výbore viackrát. Už Juta Hauk, ako stále spravda kňa o tom hovorila, takisto sa to potom aj opakovalo. Teraz vidíme, že tie problémy teda prišli, takže prosím vás aj v budúcnosti by som vás chcel poprosiť, aby ste brali vážnejšie to, čo sa hovorí, pretože máme skutočne dobré kontakty s agentúrami, vždy sa hovorí stále o tom istom, že sa tu jednoducho očakávania a skutočnosť veľmi líšia. Takže Máme tu tento problém, musíme sa tohto problému zhostiť aj v tomto období, v tom zmysle, aby sme flexibilnejšie k tomu pristupovali, aby sme potom počúvali aj to, čo chcú od nás agentor, pretože to sú vlastne podniky, ktoré registrujú svoje výborky napríklad pri EME e alebo inde, ktorí potom za to platia aj poplatky. Ohľadne tých poplatkov by sme sa mohli ešte baviť ďalej, ale oni takisto vznášajú požiadavky, aby sme sa potom správnym spôsobom k tomu postavili. Takže musíme solidným spôsobom financovať tieto agentúry, pokiaľ ide o personál. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne, pán Getmanik. Thank you very much, Mr. Chairman, and, um... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Gratulujem k tej prvej správe v tomto výbore pre životné prostredie. Mám dve otázky, pokiaľ ide o rozpočet a chcel by som počuť nejaké vstupné informácie zo strany komisie k týmto mojim otázkam. Prvá sa týka biodiverzity. Vychádzajúc z vlastného vyhlásenia, prehlásenia komisie, tá komisia vlastne vypočítala, že potrebujeme zhruba 5,8 miliardy eur každý rok na to, aby sme získali a dosiahli naše ciele, ktoré sú ukotvené v stratégii pre biodiverzitu. Ja som predložil zo pár ústnych otázok predtým, než vlastne začali volebné prázdniny a odpovede boli skutočne zaražajúce. Ja som sa nepýtal na európsky rozpočet, pretože ten je jasný a transparentný. Ja som sa skôr pýtal na rozpočet, ktorý sa týka biodiverzity na úrovni členských štátov a ten obraz je úplne jasný. Komisia nemá ani šajnu, aký je rozpočet, aké sú rozpočty v jednotlivých členských štátoch ohľadne problematiky biodiverzity. Takže moja otázka na komisiu je nasledovná. Aký bude ďalší krok? Ako budeme postupovať v tom, ako dosiahneme tie ciele v stratégii pre biodiverzitu, pretože 3,6 miliardy eur eh, v programe LIFE, to je na 7 rokov, to nestačí ani na jeden rok v Európe, takže je úplne jasné, že nie sme ochotní prevziať zodpovednosť, pokiaľ ide o biodiverzitu, zo, a sňať z spred členských štátov. Možno by komisia mohla vypracovať postup, ako chce tlačiť na členské štáty, aby postupovali transparentnejšie pri rozpočte pre biodiverzitu. A druhá otázka sa týka biodiverzity, čo sa týka životného prostredia a výboru Agri. Ja som z ALDE v rozpočte, vo výbore pre rozpočet predložil uh, E, spolu s ALDE po, pozmeňujúci návrh, aby sa do rezervnej položky dala veľká suma. Mali sme tam zhruba 2,5 miliardy ročne v rámci tej schémy Agri Environment, Neviem, aký je ter, aká je tá položka teraz momentálne, ale myslím si, že to nebude menej ako tie 2,5 miliardy eur. Ak to porovnáte napríklad s tým 7-ročným rozpočtom pre program LIFE, tak vidíte tú veľkú ten veľký rozdiel. Ale pokiaľ ide o vyjadrenie Európskeho auditorského súdu a pokiaľ ide o prospech, ktorý tento rozpočet do sebou prináša, tak tento jednoducho nepoznáme, tie pozitívne vplyvy tohto rozpočtu. Môže to byť veľmi malý význam, ktorý takto získame. Ja som sa vlastne snažil tento rozpočet 10% z toho rozpočtu do rezervy, aby sme ich vyčlenili iba, ak budeme potrebovať nejaké environmentálne benefity, ktoré preukážu členské štáty alebo Európska komisia jasným spôsobom. Takže aký je ten pokrok, ktorý sme zaznamenali od minulého roku? Neviem, či by sme mali minúť toľko peňazí do niečoho, čo skutočne prináša taký malý prospech vo vzťahu k tým cieľom k rozpočtovému riadku. Ďakujem. Adesso la parola a Miss... Ďakujem pekne, ďalej má slovo pani Girling, nech sa páči. Thank you, Chairman, and let me also congratulate... Ďakujem pekne, pán predseda, dovolte aj mne zablahoprať eh, vám k tejto eh, rýchle pripravenej správe. Na druhej strane sme nemali veľmi veľa času, aby sme sa na to pozreli podrobnejšie, ale aspoň pár poznámok z pohľadu mojej strany. V prvom rade si myslím, že by sme mali mať niekde všeobecne eh, potvrdené alebo vyhlásené, že členské štáty e, by mali zvýšiť svoje objemy výdavok do týchto kapitol. Na druhej strane sú pod tlakom e, zabezpečenia rovnováhy vo svojich rozpočtoch a treba si to aj priznať, pretože je naozaj e, trochu hlúpe povedať, že rozpočty na životné prostredie by mali byť úplne nepoznačené úspornými aktivitami. Ako každá iná časť rozpočtov členských štátov, treba ich vnímať v kontexte celkových úspor. A práve v tomto kontexte by som naozaj rada videla možno trošku menej e, takej ráznosti, trochu menej arendovania z našich záujmov. Každý výbor povie, že jeho oblast je menej, je, je, by mala byť menej postihnutá škrtmi a je dôležitejšia ako tie ostatné. A to môže povedať každý. Takže nemali by sme si vyhradzovať nejakú svoju zónu záujmov. Je pravda, že sú oblasti, ktoré sú možno trochu nižšej priority a práve preto by mohli umožniť väčšie výdavky do tých prioritnejších tém. Keď hovoríme o legislatíve a o regulatíve v tomto výbore, tak sa nám častokrát hovorí, že čo do, že, že mnohé teda aktivity budú rozpočtovo neutrálne, no a o niekoľko rokov neskôr zistíme, keď sa pozeráme na rozpočty, že tieto agentúry napríklad nedokážu zabezpečiť financovanie. A práve preto musíme byť oveľa dôslednejší v tom, aby sme komunikovali s týmito agentúrami a zistili, prečo to, čo malo byť rozpočtovo neutrálne, je zrazu nedostupné a stojí nás to veľa peňazí. A možno zistíme, že agentúry robia veci, ktoré by nemali robiť. A keď to zistíme, ako hovoril pán Gruter, Ehm, a keď, keď im ďalej stále zverujeme ďalšie ďalšie úlohy a viac a viac práce, tak by sme mali hľadať spôsoby, ako ich odbremeniť od niektorých iných činností. Takže určite by sme mali hľadať alternatívu, ďalšie úspory v agentúrach. Hovorili sme tu len explicitne o 5% škrtov v personále, ale sú tu možné úspory aj v komunikačnom rozpočte a v podstate aj v celých rozpočtoch na ich poslanie. Takže v tomto smere budeme e, predkladať niektoré pozmeňujúce návrhy a ďakujem pekne za vaše stanovisko. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Leinen. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia má veľké záväzky, pokiaľ ide o medzinárodnú ochranu životného prostredia Pár mesiacov pred voľbami sme počuli, že tu máme nedostatok financí, pokiaľ ide o tieto záväzky, teda nebudeme ich vedieť splniť. Možno by, sa, možno by mala komisia sa k tomu vyjadriť. Grazie. Ďakujem pekne, pani Glostete, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa vrátiť k problému agentúr a konkrétne o agentúre, ktorú poznám, to je E, Európska agentúra na kontrolu liečiv v Londýne. Už desa, desiatky rokov sa jej dávalo čoraz väčšia zodpovednosť, ťažšia zodpovednosť a dôležitá zodpovednosť. A ja si nemyslím, že tu na môžeme rátať s tým, že ona sa vráti k niektorým, e, že my môžeme niektoré jej zodpovednosti prebrať. Napríklad je tam dohľad nad e, farmaceutickými výrobkami a tak ďalej. Vieme, že sú niektoré lieky, medzi iným nové, inovačné lieky, ktoré musia povinne prejsť e, povolovacím procesom tejto európskej agentúry skôr, ako sa dostanú na trh. Každý rok sa v rozpočte treba skutočne byť, aby sme si overili, že, táto agent, že agentúra dostane rozpočet, ktorý potrebuje a postupne vieme, že sme e, prácu tejto e, agentúry ešte navýšili a žiadame, aby pracovala rýchlo. Takže treba dávať pozor. Možno, že sú tu niektoré agentúry, kde sa dajú veci odľahčiť, ale agentúra na kontrolu liečiv nie je a musíme bdieť nad tým, aby rozpočet tejto agentúry bol taký, aby zabezpečil pre všetkých európskych občanov lepšie verejné zdravie a aby, aby lieky skutočne mali garantovanú bezpečnosť. Ďakujem pekne, pán Rikau, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman, and also thank you for Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj za toto stanovisko. Veľmi stručná otázka naposledy, keď Jutta Haug eh, vždy teda eh, mala tú česť tak jedna z mnohých vecí eh, bola tá, že sa vlastne vždy opätovne obnovoval eh, návrh rozpočtu a bolo tam vlastne hrozne veľa pozmeňujúcich návrhov jednotlivým rozpočtovým eh, linkám, a aby sa návrh rozpočtu pozmenil. Vy to plánujete urobiť sám, alebo to očakávate od jednotlivých členov výboru? Ďakujem pekne. No, Zdá sa, že nie sú žiadne ďalšie vystúpenia, takže najprv poskytnem odpovede ja a potom poprosím komisiu, aby poskytla odpovede zo svojej strany. Samozrejme, že ako sme to aj vždy robili v minulosti. Ten návrh rozpočtu, ktorý prichádza vlastne na náš e, výbor, má tak e, záväzky, ako aj e, teda, tak plánované výdaje, ako aj príjmy. A treba si uvedomiť, že je dôležité vnímať tieto veci v istej komplexnosti a je tam isté prepojenie medzi jednotlivými linkami. Ja teraz nehovorím o špecifických agentúrach a o jednotlivých programoch, ale naozaj by som chcel možno pripomenúť taký celkový cieľ, aby sme dokázali e, možno zabezpečiť e, udržanie rozpočtu na strane členských štátov. Určite si uvedomujete, že komisia vlastne pripravuje návrh, ktorý berie do úvahy celkové dopady aktivít, ktoré každá jedna z jednotlivých agentúr vo všeobecnom kontexte pripravuje v každom jednom programe a zároveň v rámci nich e, ja som racionálne sa snažil Um, predstaviť jednotlivé pozmeňujúce návrhy, tak aby sme vlastne navrátili do situáciu z návrhu rozpočtu a aby sme opätovne bojovali za líniu nášho výboru. Ale pri prerokovávaní tohoto rozpočtu na pôde výboru pre rozpočet bude treba rokovať e, s radou a zároveň bude nevyhnutné nájsť nejaký kompromisný e, konciliačný návrh. A v tomto smere tu máme e, špecifické na otázky na komisiu, takže toľko k mojim vyjadreniam a teraz sa môže vyjadriť komisia, aby, sa, aby odpovedala na tie témy, ktoré spadajú do jej kompetencie. Nech sa páči. Merci, monsieur président. Ďakujem, pán predseda. Odpoviem možno na dve otázky, ktoré mi boli adresované ohľadne E, biodiverzity a opatrení v oblasti životného prostredia, pokiaľ ide o biodiverzitu a opatrenia a o tejto skrytej časti ľadovca, o ktorej som hovoril, komisia dá príklad, ako som to naznačil, už dva roky my e, postupne zavádzame systém vystopovania a pokiaľ ide o e, rozpočty členských štátov, to, čo komisia môže urobiť, E, v rámci toho, čo navrhol e, sú účtovný dvor v oblasti e, biodiverzity, tak tam ide o to, že môžeme dať členským štátom metodológiu, ktorá by mohla umožniť, že ich správy a vzťahy budú koherentné. Samozrejme, že pokiaľ ide o opatrenia v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia, sme radi, E, že v posledný vývoj pri hodnotení rozpočtových výdavkov e, a jeho výpočty, ktoré sa zakladali na regulérnosti týchto výdavkov, a postupne sme sa začali preorientovať na performance, na výkonnosť týchto opatrení a dvor auditorov vydáva čoraz viac špecifických správ o niektorých prvkov v oblasti agro, alimentárneho priemyslu, biodiverzite, výdavky v prospech vody, e, spoločnej poľnohospodárskej politiky a výdavkov e, pre oblasť e, klimatických zmien. Aj keď vždy nesúhlasíme s dvorom auditorom a to, čo my urobíme, je, že si osvojíme tie odporúčania, ktoré nám dvor auditorov dal a budeme sa nimi riadiť. A tie budú prezentované aj pred vašim výborom v parlamente. A ešte e, financovanie klimatických e, povinností. Ja dám slovo Rudimu Varenbekovi, e, aby vás o tom poinformoval on. Um, Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o tie dohody, ohľadne životného prostredia, tak ten príspevok, treba povedať, že tu máme 5 takýchto dohovorov, my platíme príspevok um, dohovoru z OSN, pokiaľ ide o klimatické zmeny, takisto máme kiotský protokol, takisto je tu ešte aj registrácia týchto misií, kde vlastne musíme platiť, takisto máme viedenský dohovor, montrealský protokol, kde všade platíme, takže hovoríme tu zhruba o 800 až 825 miliónov ročne. My platíme tieto príspevky už roku, sme zaplatili už roku 2016, takže to je teraz zaplatené a treba povedať, že sa budú platiť aj ďalej v ďalších rokoch, ak rozpočet to dovolí, ak bude na tej úrovni, ktorú sme navrhovali. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Prego. Nech sa páči. Ja zodpovedám tú otázku, pokiaľ ide o prasaciu chrípku. Ten spoločný finančný rámec, ktorý bol zverejný 27. júna tohto roku a vstúpil do platnosti 30. júna, a toto je dokument, ktorý vlastne ustanovuje pravidlá a aj náklady, pokiaľ ide o e, riešenie problémov pri eskalácii týchto chorôb. Takže toto je mm, ročný systém a vlastne financovanie ako také počítame s ním na to, aby sme mohli vypracovať zoznam takýchto ochorení zvierat. Grazie, grazie a tutti per il contributo. Ďakujem vám pekne za všetky vystúpenia. A teraz ešte pripomeniem jednotlivú postupnosť krokov. Ako všetci veľmi dobre viete, tento proces prípravu, e, prípravy rozpočtu je veľmi skrátený, keďže sme vo volebnom roku a teda termíny na predkladanie pozmeňujúcich návrhov sú naozaj obmedzené. Takže termín pre predkladanie je vytýčený na 24. júla zajtra e, o 16.00 popoludní, rovnako ako aj termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov k stanovisku, ktoré musia byť eh, predložené čisto a len v anglickom jazyku. Hlasovanie eh, bude eh, realizované na stretnutí 3. septembra počas zasadnutia nášho výboru. Jediná vec, ktorú ešte k tomuto chcem doplniť, a týka sa to všetkých návrhov pre pilotné projekty a prípravné konania, tak všetky tieto návrhy musia byť predložené vo forme pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu a to do zajtra do, poludnia, do popoludnia o 16.00. Myslím si, že tým môžeme prejsť na ďalší bod programu. Príprava na summit OSN o klíme. Tento summit sa bude konať v septembri 2014, ako určite dobre viete, 23. septembra Generálny tajomník OSN, pán Kimun, bude hostiť eh, summit o klíme a to popri valnom zhromaždení OSN. Tento summit je organizovaný na, za účelom mobilizovať politickú vôľu a politické záväzky eh, príprave na klimatickú konferenciu, ktorá sa uskutoční v Paríži 2014 eh, v decembri. No a generálny tajomník OSN eh, pozval vlády, zástupcov občianskej spoločnosti a všetkých, aby predkladali ambiciozne projekty na tomto samite, a to s cieľom dosiahnuť ciele, eh, ktoré sú vytýčené v oblasti klimatických zmien. Máme tu medzi nami aj generálneho riaditeľa DG Climate, Jost Becker, ktorý zastupuje Európsku komisiu a ktorý nám predstaví e, súčasnú fázu vývoja a prípravy e, Európskej únie na tento summit. Samozrejme, rád zodpovie aj na prípadné otázky, ktoré členovia tohoto výboru môžu po jeho úvodnom vystúpení predkladať. Takže nech sa páči, máte slovo 10-15 minút, pán Joste Beke, a máte slovo, aby ste mohli predstaviť svoju prezentáciu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Som skutočne rád, že som v tomto novo zostavenom výbore, ktorému predsedáte teraz vy. Je to veľmi dôležitý výbor, bol veľmi vplyvný aj v minulosti a my sa skutočne tešíme na spoluprácu s vami v, tejto, v tomto legislatívnom období. Dovolte mi, aby som sa sústredil na 2-3 body, pokiaľ ide o summit Banky Moon. Je veľmi dôležité, aby sme jednoducho význam tohto samitu začlenili do celkového kontextu klimatických zmien. Bude to prvé stretnutie svetových líderov od Kodane, od kodanského stretnutia a budeme sa snažiť pripravovať vlastne tú dohodu medzinárodnú o klimatických zmenách. Bude to dohodnuté v Paríži, ako všetci dúfame, v decembri roku 2015. Takže čo vlastne sa tam povie, čo sa tam udeje na tomto samite? bude to veľmi dôležité v, kontexte prípravy tejto medzinárodnej dohody. Takže pár slov, pokiaľ ide o to, že kde sa momentálne nachádzame, pokiaľ ide o túto novú medzinárodnú dohodu, ktorú pripomíme. Vieme, že vedci a odborníci, tak ako vyjadrili svoje všeobecné e, stanovisko e, v správe z roku 2013, tak tam sa uviedlo, že bez nejakej kontroly skleníkových plynov tie dopady do konca storočia sa projektujú na to, na takú výšku, že sa zvýši všeobecná teplota až o 2,8 stupňov v porovnaní s tou, ktorú máme v súčasnosti. Takže my musíme odvrátiť takéto niečo. Nesmie sa to stať, musíme prijať globálnu dohodu, aby sme znížili narastanie, narastanie teploty zhruba na úroveň pod 2 stupne, tak to bolo vlastne dohodnuté na úrovni dohovoru OSN o klimatických zmenách. Takže v roku 2011 sa dosiahla dohada, dohoda o príprave novej dohody do roku 2015 na to, aby sa obmedzili práve tieto tendencie rastúcej teploty. Pre nás je veľmi dôležité, ale aj pre ostatné členské štáty je veľmi teda dôležité, že poprvýkrát táto dohoda bude sa vzťahovať na všetky strany a nie len na tzv. strany, ktoré sú vedené v do, doložke číslo 1 v anexe 1, pretože tento anex 1 máme už od roku 1991. Na to, aby sme zabezpečili úspech tejto dohody, Európska únia musí pokračovať v tejto vodcovskej úlohe, musí si stanoviť ambiciózny cieľ a musí očakávať takéto ciele od všetkých rozvinutých ekonomik a štátov. Vo Varšave minulý rok sa dohodlo, že veľké nové rozvinuté ekonomiky predložia svoje príspevky do tejto novej dohody do, roku 2005, do marca do roku 2015, čo by vlastne umožnilo na 8-mesačné vyhodnocovacie obdobie na to, aby sa potom vlastne nakoniec mohla prijať táto dohoda v Paríži v decembri 2015. Európska únia dostojí tejto lehote v rámci rámca 2030, ktorý momentálne prerokúvajú hlavy štátov a ktorý sa plánuje uzatvoriť v oktobri tohto roku. Čo je pozbudzujúca správa, to takisto prichádza z Spojených štátov amerických. Spojené štáty americké teraz momentálne venuje problematike e, elektrárne, aj Čína takisto hovorí, o možnom strope, pokiaľ ide o emisie. Ďalšie veľké hospodárstva, ako napríklad Japonsko, India, Brazília, Južná Afrika, Kanada, Austrália a ostatné krajiny musia takisto ešte potvrdiť to, že aj oni budú jednoducho chcieť prvom štvrť roku 2015 splniť určité ciele, predtým, než sa vlastne podpíšu táto dohoda v Paríži roku 2015 decembri. Takže toto je vlastne súčasná situácia. Toto je situácia pred podpisom tejto dohody. Je to kľúčový krok, kľúčová fáza pred ďalším kolom eh, rokovaní, ktoré sa budú konať v decembri tohto roku v Lime. 12 mesiacov predtým, než sa vlastne tá dohoda v Paríži podpíše hoci generálny tajomník e, a konferencia, ktorú zvoláva, e, že to je iba predfáza toho podpisu, treba povedať, že to bude mať veľmi dôležitý vplyv na ďalšiu situáciu neskôr. Takže generálny tajomník OSN apeluje na svetových líderov, aby sa na tomto samite zúčastnili, aby boli ochotní prijať jasné záväzky, pokiaľ ide o budúcnosť e, boja proti klimatickým zmenám. Je veľmi dôležité, aby všetky veľké hospodárstva a štáty sa jasne vyjadrili v tom smysle, že chcú redukovať emisie aj v rámci tej dohody v roku 2015 a pokiaľ ide o tie e, menej rozvinuté hospodárstva, tieto musia byť takisto to začlenené v tom zmysle, že sa im bude do istej miery pomáhať. Európska únia bude reprezentovaná a, e, pánom Barozom a inými predstaviteľmi štátov. Komisárka Hedegardov tam bude a iní ministri životného prostredia, ktorí takisto pocestujú do New Yorku. Bude tam viac než 100 predstaviteľov štátov, predstavitelia Číny, Indie, Brazílie, Mexika. Títo už všetci potvrdili svoju účasť na tejto konferencii a pravdepodobne tam bude aj pán prezident Obama. Takže Európska únia musí byť v plnej miere zastúpená na to, aby sme takýmto spôsobom vyjadrili signál odhodlania v tejto oblasti bojovať ďalej. Takže čo vlastne chceme dosiahnuť na tomto samite? No najdôležitejšie je to, že lídry musia znovu uh, sa postaviť pozitívne k tej, tomu odhodlaniu, že príjmu a podpíšu tú dohodu v Paríži a že jednoducho chcú dosiahnuť ten cieľ pod 2 stupne zvýšenia teploty. Európska únia takisto predloží v prvom roku 2015 naše ciele a budeme apelovať na ostatné rozvinuté hospodárstvo, aby jednoducho postupovali tak, ako sa dohodlo vo Varšave. Európska únia takýmto spôsobom bude demonstrovať, že pokiaľ ide o naše záväzky, pokiaľ ide o obdobie do roku 2020, aby to nebola iba nejaká nádej z našej strany vyjadrená, ale teda, že aj v medzinárodnom kontexte si plníme svoje úlohy, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré sme si stanovali aj pre obdobie roku 2030 a že robíme všetko preto, aby sme to dosiahli. Momentálne sme na najlepšej ceste dosiahnuť tieto ciele, pretože naše emisie sme do, zredukovali o 15 až 18 hoci našim cieľom je až tých 20 do roku 2020. Takisto Očakávam, že budeme schopní vytvoriť partnerstva s rozvi- rozvíjajúcimi sa krajinami zo všet- celosvetového kontextu, pretože vlastne uh, veľa peňazí, ktoré sa investujú do boja proti klimatickým zmenám, sa dostáva práve do týchto krajín. Musíme jednoducho podporovať všetky výzvy, ktoré máme pred sebou aby sme pomohli tým krajinám, ktoré sú najviac zraniteľné. Európska únia zamýšľa ešte raz vyjadriť ten svoj záväzok v tom zmysle, že chceme zabezpečiť prístup k obnoviteľným zdrojom energie do roku 2020 všetkým tým krajinám. Vlastne týmto dostojíme tým našim záväzkom, ktoré máme z minulosti. A týmto vlastne chceme ukončiť tú závislosť na fosílnych palivách a pokiaľ ide o oceňovanie uhlíka, tak to je takisto problematika, ktoré sa venujeme. Pokiaľ ide o tento summit, ktorý organizuje OSN, potom nastane fáza, ktor- v rámci ktorej budeme postupovať ďalej. Bude tu ďalšia konferencia v Lime, takže ja vychádzam z toho, že veľa lídrov jednoducho sa bude odvolávať na to, že, na čo sa pripravujeme v Paríži, ale aj na to, čo by naši negociátori mali dosiahnuť v Lime. A pokiaľ ide o nás, my zamýšľame urobiť všetko preto, aby sme sa v Lime venovali návrhu textu, ktorý by mal obsahovať všetky tie prvky, ktoré sa budú venovať e, transparentnosti, financovaniu, vyhodnocovaciemu procesu z globálneho hľadiska, všetkým ostatným prvkom, ktoré sa týkajú e, lesohospodárstva. Takže toto by malo takisto obsahovať aj rozhodnutie, pokiaľ ide o tie krajiny, ktoré alebo o príspevky, ktoré by mali krajiny vynaložiť do roku 2030 a takisto požiadavka takýchto príspevkov vlastne dopredu. Lima by jednoducho mala stanoviť určitý jasný signál, pokiaľ ide o budúcnosť, pokiaľ ide o príspevky, vlastne pre toho dohodou, ktorá sa podpíše v Paríži. Je tu všeobecná dohoda, že všeobecné zacielenie tohto stretnutia že tieto národné príspevky, rečník sa ospravedlňuje e, za možné problémy, ktoré súvisia s novými skratkami. Takže toto vlastne sú všetko dôležité prvky, ktoré tu máme a je to dôležité v kontexte nášho boja proti klimatickým zmenám a znižovania klimatických plynov a preto musíme sa sústrediť predovšetkým na možné e, zdroje, ktoré by viedli k lepšiemu financovania tohto boja proti klimatickým zmenám. Pokiaľ ide o Limu, treba povedať, že táto konferencia bude kľúčová v boji proti klimatickým zmenám, pretože pokiaľ ide napríklad o kapitalizáciu toho zeleného klimatického fondu, tak tam sa predložia konkrétne záväzky. Takže treba povedať, že summit OSN by mal byť takou novou dynamikou pre náš boj proti klimatickým zmenám v kontexte tej dohody, ktorá sa príjme v Paríži roku 2015, ale treba povedať, že ten kľúčový krok na to, aby sa vôbec mohol udiať, tak tam zase budeme mať na konci roka ešte predtým stretnutie v Lime a vzhľadom na tieto udalosti, ktoré sa udejú, to je všetko to, čo musíme zohľadniť v našej snahe zúčastniť sa a apelovať na našich partnerov, aby sme robili všetko preto, aby tieto naše záväzky splnili. Ďakujem pekne, pán rejiteľ Debek. Takže teraz máme celú radu kolegov, ktorí si žiadali slovo, aby sa mohli vyjadriť a položiť otázky. Začne pán Líze za EPP. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne, pán generálny riaditeľ. Ja by som chcel na úvod zdôrazniť pohľadu EPP, že je veľmi dôležité, čo ste povedali, že všetky krajiny, ktoré produkujú emisie, by mali podpísať takúto medzinárodnú dohodu a mali by podliehať takéto dohode správnym spôsobom. To je veľmi dôležitý pokrok, ktorý vlastne sa dosial v kontexte tohto procesu a ktorý sa takýmto spôsobom finálne v Paríži ukotví. Takže chcel by som poprosiť pána generálneho riaditeľa, aby povedal niečo aj ohľadne najnovších situácií v Indii a Číne Včera sme napríklad počuli, že v Číni máme systém z obchodovania s emisiami a že z časti vlastne je cena CO2 dvakrát tak vysoká ako napríklad v súčasnosti v Európskej únii. A takisto by som chcel viac počuť niečo ohľadne plánov Spojených štátov amerických, pokiaľ ide o obmedzovanie emisí CO2 pri elektrárniach. Je veľmi dôležité, aby sme v kontexte týchto všetkých plánov nezabúdali predovšetkým na energeticky náročné priemyselné odvetvia, pretože reálne to nevyzerá tak, že sa nám podarí to, že by sme všetky priemyselné odvetvia jednoducho od prvého dňa platnosti tejto zmluvy zaviazali eh, k plneniu si úloh. Budú tu predsa len určité rozdiely, ale sú tu určité rozdiely aj pokiaľ ide napríklad o také výrobky ako cement alebo vápno, kde jednoducho bez použitia CO2 sa nepohneme dopredu. Takže musíme jednoducho brať do úvahy aj možnú inováciu v týchto oblastiach a v iných odvetviach. A takisto by ma zaujímalo, že ako ďaleko sme sa dostali, pokiaľ ide o ratifikáciu druhého záväzného obdobia Kyotského protokolu. To je všetko zatiaľ ešte nie veľmi uspokojujúce, čo máme k dispozícii, ale treba povedať, že zatiaľ iba Európska únia na tom participuje, ale ide to aj o naše vlastné záväzky, ktoré vlastne sme si my už začali plniť, to znamená tých 25% do roku 2020. A treba povedať, že pre medzinárodnú dôveryhodnosť Európskej únie je veľmi dôležité, aby sme to rýchlo vybavili ešte pred tým parížským samitom. Zaujímalo by ma, že kde sa nachádzame v tomto našom procese a kde treba ešte niečo dobehnúť. A ďalší bod, veľmi aktuálna vec, dnes Európska komisia predstaví stratégiu pre rok obdobie do roku 2030, to doteraz ešte chýbalo niečo, pokiaľ ide o energetickú, účin, pokiaľ ide o energetickú účinnosť. Boli sme dosť nepokojení, že komisia vlastne do roku 2020 si stanovila iba 25%, 25% energetickú účinnosť, čo je podľa môjho názoru jednoducho nedostačujúce, pretože to sa dosiahnuť aj bez nejakého e, politického nátlaku. Parlament požaduje až 40, 40 Mali sme tu štúdie, treba povedať, že 40 pravdepodobne nedosiahneme, ale ja by som očakával, ak by komisia dnes mohla dohodnúť takú hodnotu, ktorá by bola jednoducho nad tým cieľom, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, pretože vlastne energetická účinnosť je oveľa lacnejšia a ak chceme dosiahnuť naše klimatické ciele lacnejším spôsobom, tak musíme vsadiť všetko na túto energetickú účinnosť oveľa viac ako na obnoviteľné zdroje energie a na, pokiaľ ide o prúd, ten momentálne nepotrebujeme v nadmernej produkcii Nepotrebujeme vlastne na tú energetickú účinnosť ani žiadne nové elektrárne, ani nové vedenia energie. Takže je dobré, aby sme investovali práve do tejto oblasti a to, čo ušetríme, môžeme investovať do nových technológií, do remesla samotného práve v týchto ťažkých časoch a nebudeme musieť tie peniaze poslať do Ruska, do Gazpromu. Takže zaujímalo by ma, že kde sa nachádzajú tie diskusie, v ktorom bode sú momentálne na úrovni komisie. Ďakujem pekne a teraz za socialistov vystúpi pán Jolajnen. Nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán generálny riaditeľ nám zablahoželal k našej práci v Európskom parlamente, označil naše úsilie za mimoriadne. Treba povedať, pokiaľ ide o klimatické snahy, tak tam sme skutočne boli my tou hybnou silou, pokiaľ ide o tieto všetky otázky a ja takisto sa chcem poďakovať komisii a jeho oddeleniu, pretože aj oni si splnili svoje úle vždy, keď boli nejaké problémy, tak tie skôr súviseli s rokovaniami s členskými štátmi, pretože rada jednoducho naše očakávania vždy potom trochu rozdrobila a uvidíme, ako sa to vlastne bude uberať ďalej, pokiaľ ide o tú pripravovanú konferenciu v Paríži. Pokiaľ ide o konferenciu v Páriži. To je tá druhá príležitosť, ktorú tu máme na to, aby sme prijali celosvetovo, platné, celosvetovo platnú dohodu po tej katastrofe v Kodani. Treba povedať, že znovu sme to my, ktorí budú hostitelia takéto veľkého podujatia a vlastne by tejto druhej šanci by sa to už malo teda podariť. Ak nie, tak tratíme veľmi veľa času a už nebudeme mať príležitosť na to, aby sme veci napravili, aby sme teda dosiahli to zvyšovanie teploty iba po 2 stupne do budúcnosti. Takže to je prvá bod. Pokiaľ ide o UNFCC, všetci veci hovoria, že do roku 2020 máme jednoducho veľkú priepasť v tom, čo máme a čo chceme dosiahnuť. Musíme jednoducho zredukovať produkciu CO2 o milióny tón. Vždy sme očakávali, že Európska únia vyšle ďalší signál popri tom klimatickom balíčku, ktorý máme, klimatický balíček 2020, ten sa nám takmer podarilo dosiahnuť. Sme na úrovni 19% redukcie CO2 v roku 2014 a pokiaľ ide o tú parížskú konferenciu, tak dovtedy by sme možno ešte mohli povedať, že my môžeme urobiť ešte viac a dokážeme to a že pôjdeme teda až na úroveň 25% alebo až 35%, 30%, čo sme si vlastne želali. A pokiaľ ide o tú prípravnú fázu podpísanie tej parížskej dohody, to sa jednoducho musí týkať všetkých krajín. Treba povedať, že zmen, svet sa pozmenil od 90. rokov minulého storočia väčšina CO2 emisí pochádza z rýchlo sa rozvíjajúcich štátov a je možno dobre, že aj Čína sa začala konečne hýbať v tejto oblasti a že budú nasledovať aj také krajiny ako India a ostatné. Bude to pravdepodobne menej ako to, čo sme očakávali dosiahnuť v Kodani. Bude to záväzná dohoda, celosvetová záväzná dohoda o Hovorí sa tu o tých možných príspevkoch jednotlivých krajín. To je znovu také jemnejšie znenie toho, čo sme chceli. E, štáty jednoducho urobia to, čo budú chcieť, bez toho, že by boli zaviazané dosiahnuť to, čo musia urobiť. A preto by som ja chcel počuť celkom presne, ako, ako dosiahnuť to, aby sme sa predsa len posunuli v smere toho, že by to bolo do istej miery záväzné, pretože ak nie, tak mám pocit, že jednoducho znovu budeme mať nejaké pekné znenie textu, ale výsledok nebude až taký uspokojujúci. Uh, Takisto sa musíme vždy pýtať aj na to, že ako vlastne, kam vlastne idú tie peniaze, ktoré do toho zeleného klimatického fondu. Mňa vždy znepokojuje, keď vidíme, že každý rok by sme mali jednoducho dať k dispozícii stovku miliárd eur. To ne, si neviem predstaviť, ako by sme to financovali. Máme tu expertov, ktorí sa zamýšľajú nad inovatívnymi konceptami financovania, ale jednoducho stále ešte nevidíme, Možno pán generálny rediteľ vie viac o tejto problematike, neviem. A posledný bod, podarí sa nám dosiahnuť klimatický, boj proti klimatickým zmenám iba vtedy, ak budeme jednoducho postupovať aj inými spôsobmi ako doteraz. Napríklad odbúrame dotácie, pokiaľ ide o fosílne palivá. Aj pokiaľ ide o e, ďalšie látky, ktoré poškodzujú ovzdušia, takisto, že budeme jednoducho si stanovovať cenu, pokiaľ ide o CO2. Takže to sú tie ďalšie opatrenia, ktoré musíme urobiť, dodatočné opatrenia, pretože inak sa nepohneme ďalej. Ďakujem. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Pán Geberit, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj pánovi Joste Bekemu za jeho veľmi jasnú a jednoznačnú prezentáciu. Dovolte mi to ešte raz prehodnotiť. Takže tešil som sa pôvodne na e, summit s pán Kimunom v New Yorku, ale teraz, ak ho mám zacitovať, e, hlavným cieľom tohoto summitu podľa Joste Bekeho bolo to, aby sa svetoví lídry aby svetoví lídry opätovne potvrdili svoje záväzky dosiahnuť výsledky už v roku 2015. My sme naozaj e, veľmi radi, ak niečo opätovne potvrdia, čo už slúbili v minulosti. To má byť najlepší výsledok septembrového samitu. To nie je naozaj veľmi povzbudivé. Čo tiež nie je veľmi povzbudivé, je to, čo som si až doposiaľ vypočul. A síce, že viac ako stovka svetových lídrov sa zúčastní, ale nie veľa európskych lídrov bude prítomných. Chápem to tak, že ako náhle sa e, kancelárka Merkelová a premiér Cameron vyjadrili, že nebudú cestovať do New Yorku, tak vidíme, že tam záujem opadol. Takže e, máme tu veľmi e, neperspektívnu víziu toho, aké bude európske líderstvo v klimatických témach, pretože odchádzajúci predseda komisie tam bude prítomný a zároveň tam nebudeme vidieť tých najdôležitejších lídrov členských štátov Európskej únie. Moja otázka pre Joste Bekeho je, čo v tomto smere plánuje urobiť komisia? Pokúsi sa komisia vyvinúť väčší tlak na Európsku úniu a na hlavy štátov, tak aby sa zúčastnili tohoto septembrového samitu? Ešte ďalšie otázky sa týkajú skôr interného európskeho procesu. Samozrejme je veľmi nešťastné, že v tomto smere nemáme jednotnú európsku pozíciu pripravenú na september. Takže čo bude pán Barozo hovoriť svetu o európskej pozícii, okrem toho, že sa nedokážeme zhodnúť? a že Polsko v podstate zablokovalo celú klimatickú debatu v Európe, ako sa mu už darí počas posledných niekoľkých rokov. Takže otázka je, aké bude hlavné posolstvo pána Baroza na tomto samite. Ďalšia otázka. Aké sú plány Európskej komisie pre najbližšie týždne a mesiace? Aké návrhy môžeme očakávať, okrem návrhov v oblasti energetickej účinnosti, na ktorý čakáme dnes? No a ešte e, posledná otázka. Máme nejaké novinky ohľadom smernice o kvalite palív? Pán Jozdebeke, ďakujem pekne a teraz má slovo pán Rikaut. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Musím povedať, že naozaj súhlasím s predchádzajúcim kolegom, pán Grebrandym, pánom Gerbrandim. Musím povedať, že potom, ako sa vyjadril pán e, generálny riaditeľ, podľa všetkého to stretnutie bude veľmi útrpné pre Európu, pretože e, jediná vlastne vec, čo sa stala, o ktorej môže hovoriť Barozo, je energetický balíček do, počas jeho prvého mandátu. Bolo, bolo schválenie balíčka e, do roku 2020, potom vlastne počas druhého Barozovho mandátu sme to zrušili, takže sa tam až tak veľa nepodarilo a to bude posledné medzárodné stretnutie Baroza, kde sa bude vyjadrovať ku klíme a zdá sa, že tam príde celkom s prázdnymi rukami. Bude to teda veľmi trapné stretnutie pre Baroza a musím povedať, pán Delbek, že som naozaj veľmi sklamaný, ak si od vás vypočujem, že tá najdôležitejšia ambícia bude, aby sme opätovne potvrdili niečo, čo už raz bolo opätovne potvrdené a bolo to potvrdené niekoľkokrát v minulosti. A zároveň, čo Európa slúbi, alebo k čomu sa Európa zaviaže v New Yorku. Je to mesiac pred tým, ako budeme mať náš vlastný summit v, v októbri a snáď potom sa Európa bude vedieť vyjadriť k roku 2030, ale možno toto je ten moment, keď komisia konečne môže niečo povedať, keď sa môže nejako vyjadriť. Barozo tak či tak už bude na ceste von, takže aspoň raz konečne komisia môže prevziať vedúcu úlohu a môže povedať niečo, čo si naozaj myslí, čo by jej vedenie malo robiť keďže tam nebude veľa hlav štátov z Európskej únie, tak toto je práve ten moment, keď Barozo môže povedať naozaj to, čo si myslí a namiesto tých nekonečných blablá, ktoré od stále Baroza počujeme. A bohužiaľ, takisté, e, takisté blabla počujeme od vás, pán Debek. Takže ak to je to, čo bude hovoriť aj Barozo, že Európa urobila tak veľa, E, v záväzkoch do roku 2020, ak táto retorika, ktorá je vlastne už len opakovaná nahrávka, ktorá sa celé roky opakuje, ak to sa bude opakovať aj v New Yorku, tak ja poviem, že možno pán Barozo asi môže dostať naspäť v Bruseli a ušetri peniaze za cestu. Ak tam naozaj pôjde, tak potom od neho očakávam trochu silnejšie a jednoznačnejšie vystúpenie ohľadom toho, čo chce dosiahnuť, čo Európa sa zavezuje dosiahnuť do roku 2030, ako bude financovanie. A to sú tie veci, ktoré sa nás pýtajú rozvojové krajiny už celé roky Chcú, aby sme nehovorili len pekné slova a sluby, ale čo dosiahneme, čo Európa slúbi. Bude Európa presadzovať e, presa- vytvorenie medzinárodných nástrojov, ktoré zabezpečia to, že financovanie to bude aj po roku 2030, lebo e, každý klimatický summit je len opakovanie národných záväzkov e, troška peňazí pre rozvojové krajiny, ale nie sú tu žiadne konkrétne návrhy pre kontinuálny tok peňazí, ktorý naozaj potrebujeme dosiahnuť prostredníctvom nástroja, napríklad v oblasti letectva alebo námorných platieb a poplatkov za cesty. To je práve niečo, čo by Európa mala dosahovať. Presadzovať nástroje, ktoré zabezpečia dlhodobé financovanie a nielen tie cez každoročné sluby, ktoré sú iba na jeden rok a sú e, nezodpovedné a krátkodobé Inými slovami, pán Debek, čo Barozo bude robiť na tomto samite a čo viac spraví, než to, že Európa je také krásne miesto a bola kedysi lídrom, lebo my sme boli lídrom, ale už nie sme. Ďakujem pekne a ďalej má slovo pani Sujka. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ďakujem. Nie som si istá, či mi pán de Beke môže odpovedať na, a odpovie na otázky kolegov, ale treba si o tom pohovoriť. Myslím si, že Páriž predstavuje veľkú príležitosť a že treba skutočne prekonať katastrofu skodanie a preto prípravné práce sú mimoriadne dôležité. E, ja si myslím, že nezávisle od toho, či to bude Barozo alebo niekto iný, najdôležitejšie je, aby sa predstavil postoj komisie a nášho parlamentu. Nezabúdajme, že výbor NV v predchádzajúcom volebnom období dosiahol tri záväzné ciele a boli to veľmi dôležité ciele. Samozrejme boli veľmi ambiciózne, ale až do roku 2030 ich možno dosiahnuť. Pokiaľ ide o rok 2020, zdá sa, že dosahujeme všetky ciele a myslím si, že do roku 2030 ich tiež môžeme dosiahnuť. Je pravdou, že e, isté nebezpečenstvo tu predstavujú vynárajúce sa ekonomiky a my nedisponujeme žiadnymi prostriedkami na e, ich kontrolu. Samozrejme, treba pomôcť rozvojovým krajinám. To je jeden z najdôležitejších prvkov, pretože tieto krajiny nedisponujú potrebnými prostriedkami a preto potrebujeme mechanizmy, aby sme im mohli pomôcť, aby sme my, ktorí sme viac vyvinutí, podali ruku im. V každom prípade existuje ešte isté nebezpečenstvo a chcela by som vás naň upozorniť. Je to medzinárodné letectvo a emisie lodí. Nemôžeme na to zabúdať a mali by sme sa pozrieť, ako tento problém riešiť. Dôležité je pripraviť parížský summit tak, aby táto schôdza zase nebola zbytočná. Zdá sa, že sa iba hromadia ďalšie otázky pre pána generálneho riaditeľa. Ešte pán Grot, nech sa páči, máte, máte slovo. Ďakujem pekne. Keď tu počúvame tieto vyjadrenia, myslíme na citát z Biblie, kde duch by aj chcel, ale telo nestíha. Keď sa pozrieme na energetickú účinnosť, čo hovoril o tom aj pán Peter Líze, že takýmto spôsobom vlastne sa iba dobieha to, čo chce parlament. Je to program, ktorý môže vytvoriť pracovné príležitosti a bol by to dobrý príklad aj pre ostatných. A pokiaľ ide o obchod s emisiami, stabilizačná rezerva na trhu, že jednoducho začneme až v roku 2021, kde vieme veľmi dobre, že už v roku 2017 je problém, že tu bude mať príliš veľa certifikátov na trhu a že vlastne týmto problémy sa iba presunú do budúcna, takže som zvedavý, ako na to budú reagovať medzinárodní partnery. tak sa tu hovorila aj o správaní niektorých členských štátov, takže ja dúfam, že pán Barozo a možno aj komisia to budú lepšie koordinovať, pokiaľ ide o financovanie. Pri posledných samitoch o klíme sme videli, že členské štáty jednoducho prišli na trh s nejakými obnosmi a vôbec to nebolo koordinované. Ja by som očakával, že tu budeme mať lepšiu koordináciu, pokiaľ ide o finančné prostriedky a práve zo strany Európskej komisie a potom by sa z toho niečo mohlo spraviť, pretože ak nie, tak jednoducho sa rozdrobíme, nikto nás nebude počúvať na takýchto konferenciách a nebude nám niekto ani dôverať. Keď budeme takéto veci iba hlásať na týchto konferenciách, ale keď naše vlastné konanie bude zaostávať a bude slabé, pribrzdené, komisia samozrejme neniesie sama E, zodpovednosť za to všetko a členské štáty nepostupujú tak, ako by mali, tak jednoducho to nebude dobre pri týchto konferenciách. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Balco, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať pánovi generálnemu riaditeľovi za tieto veľmi detailné informácie. Mám dve otázky a rád by som si vypočul aj vašu odpoveď, pán predseda, potom prípadne. V forme sa týka tých ambicioznych európskych cieľov, je naozaj správne, že Európska únia e, nerozpráva len dookola o tom, ako znižovať emisie, ale príjma konkrétne opatrenia a zároveň ukazuje, že vieme dosiahnuť aj výsledky. Otázka znie, aké sú limity na tieto naše ambície, koľko dokážeme dosiahnuť maximum, maximálne. Viem, že do roku 2030 e, môže byť miera zníženia až o 40 ale teraz hovoríme o globálnom probléme, pretože to by znamenalo, že Európa ktorá je zodpovedná za emisie e, zhruba do miery 13 alebo 14 bez ohľadu na to, ako emisie znižuje, globálna situácia sa výrazne nezlepší. Zlepší sa to len vtedy, ak USA a Čína urobia aj svoje vlastné, príjmu svoje vlastné záväzky a budú konať. Takže súhlasím s tým, pán riaditeľ, že najdôležitejšia úloha je presvedčiť e, lídrov Európskej únie, aby dosiahli dôraznejšiu dohodu alebo výraznejšiu dohodu na globálnej úrovni a zároveň aby povzbudzovali Čínu a USA, aby aj oni sami prijali svoje záväzky. Moja druhá otázka sa týka jadrovej energie. Tí z nás, ktorí sedia v tomto výbore, my všetci sme naozaj veľmi e, odhodlaní zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie. Sú ale krajiny, ktorých jadrová energia je kľúčový a rozhodujúci faktor v celkovom energetickom mixe, napríklad vo Francúzsku alebo v Maďarsku, kde tvorí až 40-percentný podiel v energetickom mixe. A sú tu dlhodobé plány zachovať tento percentuálny podiel jadrovej energie. Moja otázka znie, súhlasíte s tým, že zachovanie bezpečných jadrových kapacít bude dostatočne pozitívny krok najmä v svetle klimatických zmien. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže bol tu možno trochu zmetok, pretože ten návrh, ktorý spomenul predtým kolega, súvisel s tými 40% energetickej účinnosti. To nie je 40% podiel obnoviteľných zdrojov energie, ale určite pán generálny, generálny riaditeľ DG Klima na to bude vedieť odpovedať. A teraz ešte pani Rice, nech sa páči. Merci, monsieur le président. Je crois que c'est moi. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Mňa ste oslovili však. Mám dve stručné otázky, lebo nechcem ešte viac zaťažiť eh, pána Delbeka. Som veľmi rada, že tu začíname našu prácu na eh, tomto našom prvom zasadnutí výboru Envy. Eh, Európska únia tu dokázala svoju expertíznu kvalitu a samozrejme, že e, e je, je veľmi dobre, že tu máme zástupcov e, komisie, parlamentu aj rady. Myslím si, že tento e, summit e, v New Yorku a Lima e, to sú e, zásadné prvky na stanovenie ambicióznych línií pre parížskú schôdzu, aby sme sa vyhli tomu, E, k čomu došlo v Kodani, aj keď e, niektorí už hovoria, že e, tie rokovania už začali trochu zle s poľskou vládou, ktorá nehrá veľmi kolektívne, aby som to eufemisticky vyjadrila. Ale myslím si, že môžeme byť v zásade optimisticky a v žiadnom prípade nie pesimisticky naladení. Napríklad vidíme, že USA a Čína sa snažia zmeniť líniu, už to tu bolo povedané a možno, že by bolo dobré sa pozrieť, ako eh, a akým spôsobom sa na tejto strane veci hýbu. A potom, pokiaľ ide o OSN ohľadne klimatických zmien, sa nazdávajú, že my eh, sme eh, oveľa viac vpredu, pokiaľ ide o Paríž 2015, ako sme boli pre predchádzajúcu schôdzu. Čiže premisy sú veľmi priaznivé a E, my už teraz e, plníme naše záväzky e, stanovené na rok 2020, pokiaľ ide o redukciu emisí CO2. To je veľmi dobré. A pokiaľ ide o klimatické zmeny, samozrejme to sa týka aj financií. Ako vyzerá financovanie v tom zmysle, aby sme pomohli južným krajinám bojovať proti klimatickým zmenám. A možno, že aká perspektíva a aké pocity tu máte. Rada by som vedela, aké sú e, vaše názory, čo povie pán Barozo na samite e, s pánom Bankimúnom, čo sa bude hovoriť v Líme. A potom, pokiaľ ide o európsku koherenciu, lebo vieme, že do akej miery tá kakafónia v Kodani e, poškodila našim negociačným, našim, našim e, vyjednávačom. Takže by bolo dobré, keby sa nám podarilo dosiahnuť istú, istú koherentnosť a istú jednotnosť vo vyjadrovaní. Ako by sa to dalo dosiahnuť? Ďakujem. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa, že som zle e, vyslovil vaše meno a ešte dokonca po anglicky, takže postupne sa budem zlepšovať. Ďakujem pekne a teraz pani Grostete, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Veľa vecí tu už odznielo, ale naozaj, že my tu celý čas hovoríme o týchto dôležitých klimatických otázkach a myslím si, že vzhľadom na debatu, ktorú sme v predchádzajúcom volebnom e, volebnom období na túto tému mali, tak sme boli sklamaní s kodaňou. Treba povedať, e, nájsť odvahu a povedať si to. Ale treba byť realistami, Treba robiť všetko, aby sme mali pevné záväzky zo strany našich partnerov, to je jasné, ale mám ešte niekoľko otázok. Najskôr treba sa vyhnúť tomu, aby tu bol veľký zmetok, pokiaľ ide o percentá, ktoré citujeme napríklad pre energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje, znižovanie emisí CO2 pretože áno, my sme sa zaviazali 40% pre energetickú efektívnosť, to je veľmi dobrá vec, ale netreba túto otázku opustiť. A pokiaľ ide o zbytok, tak treba samozrejme pripomenúť, že Európa, aj keď je pionierom v týchto klimatických otázkach, nie je dokonalá. Pripomeniem len to, že máme správu, ktorá nie je stará, práve naopak hovorí, že 70 emisí v energetickom e, sektore pochádza z uhľových e, elektrární a my patríme k tým najznečistujúcejším a máme najznečistujúcejšie elektrárne na uhlie v Nemecku, v Poľsku, vo Veľkej Británii a v ďalších členských štátoch. Takže aj tam budeme potrebovať silné záväzku. Samozrejme, že ja nechcem teraz nikomu brániť používať uhlie ako energetický zdroj, ani tomu brániť, lebo každý členský štát má právo na svoj energetický mix, ale treba mať metódu, technológie, ktoré treba absolútne rozvíjať. E, my sme sa k tomu nakoniec pred 8 alebo 6 rokmi v roku 2008 zaviazali. A preto by som chcela vedieť, že v akej situácii sme teraz pri zachytávania, skladovaní, uskladňovanie CO2. Došlo k nejakým pokrokom v týchto otázkach? Je veľmi dôležité, aby sme, ak chceme, aby nás partneri počúvali, aby sme im ukázali, že aj my ideme dopredu a že sme pokročili v našich technológiách. Je tu rovnako výskum ohľadne skladovania energie, ako dosiahnuť efektívnosť obnoviteľných energetických zdrojov, pretože keď sú subvencované, nie sú rentabilné a nie sú rentabilné, pretože ich nevieme skladovať. Takže mali by sme vedieť tieto veci mm, nastoliť našim partnerom za účelom zlepšenia klímy. Čiže ja by som bola veľmi rada, keby ste mi povedali, aká je situácia v týchto technológiách, či už sme pokročili, alebo stále prešlapujeme na mieste. A tiež by som chcela vedieť, ako to vyzerá s kapitalizáciou fondu Primavera a viem, že o tom sa bude hovoriť v Líme. Ďakujem. E, Ďakujem pekne, kolegyni. No a teraz, tá, teraz pán Ek z GUE NGL, nech sa páči. Ja, danke, Herr Präsident. Ich... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tu mám pár otázok pre pána generálneho riaditeľa a aj pre komisiu. V roku 2007 Spojené národy vypracovali správu pod názvom eh, pod názvom The Long Life of Livestock, dlhý život A tu sa vlastne zistilo, že zhruba 18% týchto škodlivých, škodlivých emisí, ktoré tu máme, sa produkujú práve chovom dobytku. Takže mňa by v tomto kontexte zaujímalo, že ako ďaleko komisia reaguje na tieto skutočnosti, napríklad aj na samite Spojených národov, ako napríklad aj pokiaľ ide o tú prípravnú fázu tej konferencie v Lime, aj pokiaľ ide o tie e, konferencie v Paríži, ako jednoducho reaguje na túto závažnú skutočnosť, ako to chce zakomponovať do týchto prípravných fáz, na to, aby sme znížili tie zvyšovania teploty pod úroveň 2 stupňov. E Ďakujem veľmi pekne. A teraz ešte kolega Peričín, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Moje vystúpenie bude zamerané na podporu toho kolegu, ktorý sedí vedľa mňa hneď pretože som absolútne v súhlase s tým, aké ciele predniesol. Takže naozaj je veľmi dôležité, aby sme presadzovali ambicioznejšie ciele v oblasti energetickej účinnosti, ale zároveň je dôležité, aby sme začali e, možno intenzívnejšie pracovať s tými členskými štátmi, ktoré konajú inak, než ako to, čomu sme sa zaviazali. A dôležité je vnímať aj ten kontext jadrovej energie. A možno to taká talianská otázka dnes. E, až do konca roku 2020 sa Taliansko spolieha najmä na fosílne palivá a ropu pri výrobe elektrickej energie. Zároveň vlastne bude nevyhnutné zdvojnásobiť eh, dovoz ropy, respektíve vnútornú ťažbu ropy, aby sme zabezpečili rastúci dopyt. Toto súvisí vlastne aj s technológiami, ktoré technológiami a metodami, ktoré by mali byť nanovo používané. A sú to metódy, ktoré ešte nie sú um, preskúmané a mnohé sú e, v niektorých častiach sveta zakázané. Napríklad fracking. Takže naozaj je dôležité uvedomiť si, aké zásadné dopady to bude mať tak na životné prostredie, ako napríklad aj na turizmus, pretože daná ťažba bude prebiehať v, jadro, v, v, v Adriatickom mori a po, pozdĺž talianského pobrežia. Takže naozaj by bolo dobre vedieť, akým spôsobom chceme riešiť tieto protirečenia na strane členských štátov, keďže vidíme, že záväzky v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetického mixu sú e, jedna vec, ale realita je celkom iná. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pekne. Tým sme e, ukončili zoznam e, otázok a vystupujúcich, no a myslím si, že e, v celkovom súbore týchto otázok a vystúpení kolegov sa črta taká výzva pre komisiu, aby konala jednoznačnejšie a odvážnejšie. Bolo tu položených niekoľko otázok, veľmi konkrétnych a špecifických, a preto dávam slovo pánovi riaditeľovi Debekovi, aby nám na ne odpovedal. Takže nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Teda väčšina tých otázok sa týkala predovšetkým toho, že čo povie pán predseda komisie na samite OSN po zaštitou banky Múna. Neviem, čo povie, ale myslím, že povie, že my máme jasné skúsenosti, dobré výsledky, pokiaľ ide o redukciu E, skleníkových plynov, že krátke obdobie e, čísla 1, tu bol záväzok Európskej únie zredukovať emisie o 8% pre obdobie 2008 až 2012 a Európska únia zredukovala emisie až o 18%. Takže odhľadnúť od tohto prvého obdobia, takisto sme sa zaviazali aj pre druhé obdobie a tam chceme dosiahnuť ciele, a teraz chceme dosiahnuť ciele až do obdobia 2030 a očakávame až 40-percentné zníženie, čo je oveľa viac v porovnaní s tým predchádzajúcim období. 2007 až 28, alebo minimálne 27 to je cieľ, pokiaľ ide obnoviteľnú energiu a dnes budeme mať takisto ďalšie výsledky, a neviem presne, že čo vlastne sa, ako sa dohodnú komisári, ale ja očakávam, že to bude viac než 25%, takže uvidíme, ako táto diskusia skončí. Ale ja si myslím, že Európska únia skutočne má za sebou výsledky, pokiaľ ide o znižovanie emisí a my sme máme vodcovskú úlohu z celosvetého hľadiska. Treba povedať, že my sme naše ciele dosiahli a to si aj v krajiny v celom svete všimli, uvedomujú a to je aj dôvod, prečo vlastne my apelujeme na ostatné členské štáty, aby nielen iba rokovali, ale aj aby implementovali konkrétne kroky priamo v teréne. Napríklad s Čínou tu máme zhruba 7 pilotných projektov, pokiaľ ide o obchod s emisiami. A tieto pilotné projekty boli založené za podpory Európskej únie, za, por- za podpory Európskej komisie a treba povedať, že veľa know-how, ako aj softveru, takýmto spôsobom bolo poskytnutého aj čínskej strane. Takže to, že vlastne v Číne vlastne ceny na trhu momentálne v Číne sú dvakrát také vysoké ako v Európe, tak to je jasný indikátor toho, že ostatní na svete, naši partneri nasledujú to, čo robíme my a že ceny, pokiaľ ide o náš uhlíkový trh, sú nízke, ale z tohto dôvodu máme teraz návrh, ktorý sme predložili a dúfame, že Európsky parlament, ako tento výbor, e, vyjadria sa k tomuto návrhu a predložia svoje stanovisko. Takže pokiaľ ide o nejaké kľúčové opatrenia, ktoré sme urobili, pokiaľ napríklad ide o ITS, tak máme nasledovníkov nie len v Číne, ale aj v Koreji, aj v Kalifornii, aj v Spojených štátoch amerických a aj inde na svete. A teraz sa vráťme k Spojeným štátom americkým. EPA, agentúra e EPA, táto pripravuje legislatívu. Mali sme tu súdny proces ohľadne toho, či táto agentúra mala právo môcť takýmto spôsobom postupu. Táto otázka teraz už je jasná a agentúra pripravuje svoj návrh na to, aby sa zredukovali skleníkové emisie z elektrárni a aby sa jednoducho už skončila činnosť starých e, tepelných elektrární. A my vieme, že v Spojených štátoch amerických sa zatvoria veľmi skoro. Takže je tu záväzok 17-percentného zníženia zo strany Spojených štátov amerických v Kodane a oni jednoducho robia všetko preto, aby tieto svoje sluby dosiahli. Takisto aj my máme ten záväzok 25% do roku 2020. Takže tá dôležitá otázka, ktorú pán Barozo takisto pravdobne predloží na rokovací stôl, je podľa môjho názoru tá, že je veľmi dôležité v súčasnosti podľa môjho názoru, aby stále viac krajín e, zvyšovalo svoje ambície v tejto oblasti. Pretože tak, ako tu bolo povedané, vzhľadom na naše politiky, ale aj vzhľadom na našu špecializáciu, pokiaľ ide o nízkouhlíkové tovary, časť tých emisí, ktoré produkuje Európska únia a ostatné krajiny sveta sa znižuje, z 13% v súčasnosti na zhruba 10% alebo dokonca aj menej do roku 2030. Takže dosiahneme boj, výsledky boji proti klima, klimatickým zmenám a vtedy aj ostatní hráči nás budú nasledovať a to je vlastne dôvod, prečo tie nové rokovania pre Parížskú dohodu by mali mať mali obsahovať kľúčové slovo a to je participácia, účasť. Čím viac krajín bude jednoducho na tom účastných, na snahe zredukovať emisie, tým to bude mať väčší úspech. A to si vyžaduje určité ústupky a už to tu aj odznelo, čo vlastne my, k čomu sa zaviažeme my v Paríži. Nebude to nejaké zjemnenie toho, na čom sme sa dohodli v rámci kiotského protokolu. No možno, že to bude menej prísne ako kiotský dohovor, ale my sa snažíme veľmi, aby sme dosiahli kľúčové jadro, ja, také jadrové podmienky, ktoré budú v Parížskej dohode viesť k eliminácii a zníženiu emisí a takisto aj dosiahnutie také monitorovacej fázy. To je kľúčová časť Kyotského protokolu a snažíme sa dosiahnuť, aby všetko bolo čo možno najtransparentnejšie, aby sme mohli sa navzájom kontrolovať, že čo v tejto oblasti robíme. Takže NRV, monitoring, e, podávanie správ a verifikácia, to je to kľúčové toho, čo sa snažíme vyrokovať ešte do, toho do tej parížskej konferencie a takisto, ako sa povedal, to bude veľmi dôležitý a kľúčový prvok aj pre ďalšie rokovania, ktoré sa budú napríklad diať v Lime. Takže pokiaľ ide o tú účasť, participáciu, aby naše hlavy štátov tam urobili všetko to, čo majú, čo od nich očakávame, že sa chceme zaviazať na tie naše ambiciozne ciele, napríklad za Európsku úniu 40% až a pokiaľ ide o tie kľúčové otázky, ktoré by mali byť obsahnuté v tom texte, tak to sú tie kľúčové body, ktoré máme pre to obdobie, pokým bude podpísaná dohoda v Paríži. Ešte tu boli ďalšie otázky, ktoré sa týkali napríklad financovania boja proti klimatickým zmenám či to skutočne vedie k nejakému znižovaniu klimat- emisí a do akej miery ten zelený fond klimatický, ktorý tu máme, napomáha. Pokiaľ ide o tento fond, áno, tá kapitalizácia môže začať. Všetky administratívne požiadavky už boli splnené a tento zelený e, environmentálny fond už momentálne funguje a kapitalizácia by mohla začať a bude to jedna z hlavných požiadaviek, pokiaľ ide o tú Parížskú dohodu. Ale možno ešte, čo je oveľa dôležitejšie, tie klimatické alebo peniaze, ktoré do boja proti klimatickým zmenám do súčasnosti takto skutočne viedlo k znižovaniu emisí a ako súčasť tejto diskusie ohľadne Zeleného klimatického fondu nie je tu nejaká zatiaľ diskusia ohľadne výkonnosti pokiaľ ide o znižovanie týchto emisí. Ide tu o to, že či sa skutočne pýtame otázky, či tie financie boli správnym spôsobom využité, či sú tu nejaké mechanizmy na to, aby sme merali, ak do akej miery podávajú tie krajiny za tie peniaze určité výkony. A pokiaľ ide o komisiu, táto otázka je veľmi dôležité kritérium aj v kontexte tej aliancie boja za klimati- proti klimatickým zmenám. Je to súčasť našej rozvojovej spolupráce a takýmto spôsobom aspoň my očakávame, že sa dá do istej miery skontrolovať, či to, čo sme chceli spraviť, sa aj dosiahlo. Takisto tu bola ešte aj otázka týkajúca sa energetického mixu, teda toho sa týkali viaceré otázky, bola to otázka týkajúca sa jadrovej energie, uholnej energie, tepelnej energie, ropy, plynu a takisto aj bridlicového plynu. A ten energetický mix, to je výsostné právo členských štátov komisia nemôže nadiktovať štátom, čo majú robiť, ani európske inštitúcie nemôžu nainš- nadiktovať čo, členským štátom, že akým spôsobom si majú tento energetický mix namiešať. To je skutočne ich výsada a právomoc a takto bude fungovať aj v budúcnosti. Ale čo môžeme urobiť, a to je vlastne aj to, čo je súčasťou tých rokovaní pre obdobie do roku 2030, to je vytvorenie systému správy, v oblasti energetiky a potrebujeme aj tu oveľa väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o a členských štátov, nie vo vzťahu k európskym inštitúciám, ale aj z očí voči susedným krajinám. A ja si myslím, že toto bude kľúčový, kľúčový príspevok nielen pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám, ale pokiaľ ide o politiku energetiky. Tie rozhodnutia ohľadne energeti- jadrovej energie, tie budú oveľa menej, ako sa pôvodne zamýšľalo, ale predsa len budú mať veľký význam. Avšak budú tu ešte aj ďalšie nové elektrárne jadrového charakteru, ktoré sa budú budovať, na to nesmieme zabúdať. A pokiaľ ide o využívanie uhlia, tak my si uvedomujeme, že využívanie uhlia zaznamenalo nárast za, postat, za posledné 2-3 roky, pretože uhlie bolo lacné a cena uhlíka v emisiách bola veľmi lacná, takže dúfame, že tú situáciu napravíme tým, že budeme mať lepšie fungujúci trh s uhlíkovými emisiami. Takisto to bola aj otázka, pokiaľ ide o e, zachytávanie CO2 alebo uhlí, uhlíka vo vzduši. Niektoré členské štáty sú ďalej ako ostatné, majú nejaké experimentálne plány a komisia sa iba teraz rozhodla, vychádzajúc teda tým, že zriadila 300 miliónový grant, tým, že sa vytvorí v Spojenom kráľovstve e, takýto program na zachytávanie uhlíka. A pokiaľ ide o polnohospodárstvo, bola takisto otázka, či to je súčasť tých medzinárodných rokovaní. Áno, ale bohužiaľ ešte stále to nie je na tom mieste, kde by to malo byť. To znamená, prioritné miesto sa tomu ešte stále nedostalo a pokiaľ ide o našich kolegov, ktorí sú zodpovední za polnohospodárskú politiku, tak to treba spomenúť, napríklad aj pokiaľ ide o pilier 2, tak veľa výdavkov, ktoré do tejto oblasti idú, jednoducho by mali ísť do zlepšenia farmárskych postupov, ktoré nebudú až tak škodlivé pre životné prostredie. My ako komisia sme jasne signalizovali, že možno do budúcnosti by sme sa mali zamyslieť nad sektorom využívania pôdy, kde by sme kombinovali napríklad emisie z lesohospodárstva a malo by to byť oddelené napríklad od odvetvia produkcie energie. Takisto tu bola aj špecifická otázka, pokiaľ ide o únik CO2, únik uhlíku. V tejto oblasti sme sa my na úrovni komisie rozhodli a bolo to nakoniec podporené aj zo strany výboru a teraz vlastne to má Európsky parlament e, prekontrolovať že budeme postupovať ďalej s tým zoznamom sektorov, ktoré Ehm, sú rizikové, pokiaľ ide únik uhlíka pre obdobie do roku 2020. A toto by vlastne malo utíšiť ehm, predstaviteľov priemyslu a malo by to vytvoriť určitý priestor na možnú reflexiu na to, ako by sme sa mohli venovať tejto problematike po roku 2020. Únik uhlíku podľa nášho podľa našich vedomostí sa neudial nejako vo veľkej miere, ale pokiaľ ide o rokovania pre obdobie do roku 2030 a závisiac od výsledkov, ktoré dosiahneme, toto jednoducho zamestnáva mysle predstaviteľov priemyslu, predovšetkým pokiaľ ide o produkciu, eh, pokiaľ ide o produkciu energie a my teda sme zaangažovaní do tejto diskusie, pokiaľ ide o únik uhlíku, my to vnímame ako veľmi kľúčový bod a v súčasnosti sa snažíme tým sektorom, ktoré sú na zozname, zozname sektorov, ktoré, kde môže dosť k riziku úniku uhlíku, tak zhruba polovica našich povoleniek jednoducho je zadarmo, pokiaľ ide o tieto odvetvia. Takisto to bola konkrétna otázka, ktorá sa týkala ratifikácie KP2, to znamená, to je to druhé obdobie v rámci Kyotského protokolu. Hmm, aj tu sme zaznamenali jasný pokrok. Máme 27 členských štátov, ktoré odsúhlasili, že pôjdu v tejto oblasti ďalej, ale ešte čakáme na súhlas 28. členského štátu a dúfame, že keď sa v oktobri dosiahnu rozhodnutia, takže to umožní aj rozhodnutie tohto členského štátu. Takisto tu bola otázka týkajúca sa špecifických návrhov, ktoré boli predložené alebo ktoré sa pripravujú zo strany komisie. To, čo momentálne máme na stole, tak to je rezerva pre trhovú stabilitu. To je veľmi dôležité e, v tom zmysle, aby ten trh s uhlíkom skutočne fungoval tak, ako sme to zamýšľali v minulosti, tak si tu máme návrh ohľadne merania emisí z námornej dopravy a Máme tu samozrejme veľké množstvo otázok, ktoré sa týkajú balíčku až pre obdobie do roku 2030, ale tu musíme si vyčkať jednoducho rozhodnutie hlav štátov v októbri tohto roku, pretože až po tomto rozhodnutí môže potom komisia pripraviť patričnú legislatívu a pokiaľ ide o napríklad o takú problematiku ako ten trh s uhlíkom pre obdobie do roku 2030, ak tu budú musieť byť urobené nejaké zmeny, aj napríklad pokiaľ ide o tú rezervu a aké tu budú opatrenia celoeurópske na to, aby sa zjednodušili možnosti a postupy pri znižovaní emisí. To sa týka oblasti pil, palív, to sa týka oblasti biopalív a to sa týka aj oblasti celej palety produktov a služieb, ktoré môžu byť skutočne intenzívne, pokiaľ ide o produkciu CO2 emisí, ako napríklad využívanie klimatizácie a systémov klimatizačných jednotiek. To je takisto negatívny uh, to má negatívny vplyv na životné prostredie. Takže dúfam, pán predseda, že týmto spôsobom som sa dotkol v odpovedi všetkých tých prvkov, ktoré zazneli v otázkach. Možno to nebolo veľmi detailné, ale chcel by som vás uistiť, že my na samite, ktorý organizuje OSN po zaštitou pána Banky Múna, môžeme ísť priamenou hlavou a budeme jasne poukazovať na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť a poukážeme naše ambície do roku 2030 a skutočne máme za sebou jasné výsledky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán riaditeľ Debek, eh, som si istý, že na základe týchto odpovedí, ktoré ste nám práve poskytli, budeme môcť považovať tento bod programu za uzavretý. Vidím aj kolegu Nikolsona, ktorý bude ktorý je vlastne spravodajcom k tej ďalšej téme, ktorá nás čaká, nové potraviny, takže a zdá, môžeme rovno prejsť k tomuto bodu na programe dnešného rokovania. Ako všetci veľmi dobre viete, nariadenie a legislatíva, ktorá sa týka nových potravín, to všetko prešlo pomerne komplexným procesom v rámci európskych inštitúcií v rámci komplexe legislatívnej prípravy. Komisia pripravila svoj návrh nariadenia pre parlament a radu ešte koncom minulého roka a, a treba povedať, že v priebehu predchádzajúceho legislatívneho obdobia sme nedokázali dospieť k dohode a nesplnili sme ten časový harmonogram, No a počas zmierovacieho výboru e, sme nedokázali vytvoriť akceptovateľný e, kompromisný návrh No a preto sa vlastne tento proces takto uzavrel aj počas predchádzajúceho legislatívneho obdobia. Niektoré témy ešte zostali otvorené, súvisia aj s konfliktom, kompetenčným konfliktom, ktoré e, mali medzi sebou jednotlivé e, výbory tohoto parlamentu. Je to aj téma klonovania, ktorá súvisí sporu medzi nami a výborom Agri a súvisí práve s kompetenciami výborov. Teraz e, budeme musieť hovoriť o novom návrhu, ktorý bol predložený na strane komisie. Preto by som chcel predovšetkým počiarknúť, že v rámci v rámci predchádzajúceho legislatívneho obdobia bola ešte vyžiadaná dopadová štúdia. Takže dnes by naša práca mala byť práve zameraná na túto e, tému a túto činnosť. Dám najprv slovo komisii, aby nám mohla predstaviť tento návrh v oblasti nových potravín, no a potom si vypočujeme e EFSU a expertov, ktorí upravovali alebo teda pripravovali túto dopadovú analýzu, no a potom e, začneme s diskusiou vo vnútri nášho výboru. Takže bez ďalšieho meškania dám slovo komisii. Komisia nám takýmto spôsobom bude môcť e, predstaviť tento návrh. Takže Šantal, Šantal Bruši, nech sa páči. Máte priestor na predstavenie návrhu. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Som Šantal Bruči. Bez problému, ja som vedela, že to mám ja že som ja, kto má dostať slovo. Takže ďakujem pekne za slovo, ďakujem aj za to, že táto dôležitá téma sa dostala na program rokovania vášho výboru. Takže ďakujem aj pánovi spravodajcovi Nikolsonovi, ako bolo správne povedané, e, zmierovacie konanie zlyhalo a súviselo to práve s témami klonovania. Ako určite viete, e, my sme museli prepracovať tento návrh novým potravinám ktorý je samostatný alebo oddelený od tých dvoch návrhov, ktoré súvisia s klonovaním a ktoré sú tiež e, na stole parlamentu. Je dôležité diskutovať o tomto návrhu, pretože to reaguje na veľmi dobré výsledky zmierovacieho konania alebo to, čo sa podarilo v mierovacom konaní dosiahnuť. A nové potraviny a nariadenie o nových potravinách e, sa potýka s novými potravinami, ktoré ešte neboli e, doposiaľ veľmi konzumované v Európe a ktoré by e, firmy radi umiestnili na trh. Takže nariadenie je zamerané na to, aby sme uľahčili marketing takýchto nových potravín, nazýva sa to nové potraviny, a zároveň musíme zabezpečiť ich bezpečnosť a podporovať inovácie, vrátanie priestoru pre inovácie na úrovni malých a stredných podnikov. Nariadenie, ktoré v súčasnosti platí, podľa názoru mnohých, a to vrátanie zástupcov priemyslu, mimovládiek, spotrebiteľov, ale aj nás, tvorcov politík, súčasné nariadenie nie je postačujúce, pretože konania sú príliš dlhé a schvalovacie konanie je také, ktoré predovšetkým prebieha najprv na úrovni členských štátov a keď sú námietky, tak sú e, vlastne zložky zdieľané medzi členskými štátmi, zaslané na komisiu a ak sú e, vedecké námietky, je to na EFSU a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to naozaj proces, ktorý trvá veľmi dlho a všetci súhlasia s tým, že tu je priestor pre zlepšenie. Takže toto je práve dôvod, prečo máme tento návrh na stole, ako ste už povedali aj vy, e, zlyhal v rámci zmierovacieho konania, no a my sme museli pripraviť tento nový návrh. S dôvodom alebo za, za účelom podporiť e, inovácie je nevyhnutné e, uľahčiť celý proces. Žiadosti sú poslané priamo komisii, sú rizikovo analyzované EFSO hneď e, a neprechádzajú tým dvojstupňovým procesom, ktorý som práve opísala. Zlepšuje sa účinnosť, pretože celý tento proces bude rýchlejší a zároveň to uľahčuje do veľkej miery dovozy z tretich krajín, keď ide o polnohospodárske výrobky, ktoré ešte nikdy neboli konzumované v Európe. Ale keďže ide o polnohospodárske výrobky a v prípade, že boli spotrebovávané po dlhé obdobie, povedzme viac ako 25 rokov v týchto tretich krajinách, tak navrhujeme týmto tretím krajinám, najmä rozvojovým krajinám, aby neprechádzali týmto schvalovacím procesom, ale aby prešli systémom notifikácie. To je jednoduchší proces, ktorý by mal trvať kratšie. Samozrejme, členské štáty si stále zachovajú možnosť e, namietať v prípade, že ide o závažné bezpečnostné obavy a v takom prípade to pôjde na EFSU. Ale je tu možnosť pre tretie krajiny e, v prípade dovozu alebo teda z ich strany vývozu potravín, ktoré u nich už boli e, konzumované po dlhé obdobie, aby išli jednoduchším procesom. Definícia nových potravín je tiež výsledkom zmierovacieho konania to, čo sme chceli dosiahnuť, je zjednodušiť a vyjasniť celkovú definíciu. Takže ide o nové potraviny, ktoré neboli konzumované v Európe od roku 1997, to bol ten ehm, dátum toho prvého nariadenia, neboli výrazne spotrebované vo všetkých členských štátoch alebo konzumované vo všetkých členských štátoch a chceli sme sa ehm, vyhnúť tým kategóriám alebo kategorizácii nových potravín. A preto tu máme vlastne indikatívny zoznam nových potravín, ktoré spadajú do tejto definície. Chápeme, že samozrejme to môže byť zavádzajúce, pretože nemáme jednoznačný vyčerpávajúci zoznam všetkých nových potravín. Máme len ilustrácie a my sme pripravení klarifikovať a upresniť takéto eh, definície tam, kde môžu byť zavádzajúce. Čo sa týka procedúry, je eh, vždy veľmi dôležité zobrať na vedomie, že proces autorizácie v tomto procese bude generický. Znamená to, že malé a stredné podniky, predovšetkým, ktoré majú častokrát menej eh, prostriedkov na to, aby prešli alebo zaplatili plnú analýzu rizík, budú benefitovať z takéhoto procesu povolovania. Čo je dôležité, na základe súčasného nariadenia tu máte akési konanie, ktoré vám umožňuje alebo umožňuje iným firmám vlastne dostať sa na trh eh, so schválenými systémami, ale je to veľa komplikovanejšie. Ako náhle bude, no, budú potraviny schválené na základe súčasnej legislatívy, firma musí prísť a preukázať, že ich produkt je do veľkej miery rovnocenný s tým, ktorý už bol schválený. A to opätovne dokazuje, že tu je konanie, ktoré je dlhodobé aj finančne, aj časovo náročné pre všetkých. A riešime to tým, že budeme poskytovať generické povolenia. V procedúre povolovania je 5-mesačné obdobie pre, pre analýzu rizik na EFSA a takisto to má maximum 5 mesiacov pre autorizáciu, pardon, 9 mesiacov. Čiže e, čo sa týka ochrany údajov, je tu generické povolenie, o ktorom som práve hovorila, ale s cieľom pomôcť niektorým firmám, ktoré majú kapacitu alebo ktoré môžu vynájsť e, potraviny na základe ich vlastného výskumu alebo vlastných dát, tak im navrhujeme, aby mali ochranu. Takže nebude tu, nejaké generické, nebude tu nejaké generické povolenie. Um, firmy budú mať môcť umiestniť potraviny na trh, pretože tak vykonali alebo pripravili ich na základe vlastného výskumu a vývoja a takýmto spôsobom e, si môžu vlastne opätovne získať svoje náklady. Ale musia dokázať, že dáta, ktoré viedli k vývoju daných potravín, boli ich vlastné a patrili len tejto firme. A tie boli ku kľúčom k vývoju danej novej potraviny. Ako som už hovorila, tento e, návrh je výsledkom veľmi dobrej práce, ktorá sa podarila v rámci zmierovacieho konania. Ako ste hovorili aj vy, pán predseda, ten hlav, ten, tým hlavným problémom v zmierovacom konaní bolo klonovanie. Chceme systém zlepšiť. Všetci súhlasia s tým, že tu je priestor pre zlepšenie. A naozaj veľmi radi urýchlíme celý proces schvalovania, tak aby sme dokázali uľahčiť mieru prístupu na trh. A zároveň, aby sme podporili inovácie a paralelne s tým zachovali bezpečnosť potravín. Včera sme dostali, a ďakujeme za to aj sekretariatu parlamentu, dostali sme návrh dopadovej analýzy ktorú sme si stručne prečítali, teda mali sme na to málo času, ale s veľkým záujmom sme si ju prezreli. Tu môžem svoje vystúpenie prerušiť a rada zodpoviem na prípadné otázky, ak nejaké budú. Takže ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem za to, že ste tento bod programu zaradili na vašu schôdzu. Ďakujem. A teraz odovzdám slovo pánovi Valeriovi Kortovi z potravinovej agentúry. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, za to, že ste EFSA pozvali na túto rozprávu. Najskôr vám poviem toto. EFSA e, nepripravuje legislatívne akty, nepripravuje politiku, ale napriek tomu vám veľmi ďakujeme, že ste nás na túto schôzu pozvali. Chcem tu sa dotknúť niektorých bodov aby, e, na, ohľadne našich aktivít, aby som vlastne vám priblížil, e, na čom pracujeme. Súčasná situácia v tomto centralizovanom e, procese EFSA vyhodnocuje situáciu a vlastne tieto požiadavky predstavujú dve tretiny žiadostí, ktoré vyhodnocuje EFSA potom, ako boli vyhodnotené už v členských štátoch. To ukazuje, že nový návrh s centralizovanou procedúrou musí celý postup, by mal celý postup urýchliť. A čas, ktorý sa venuje štúdiu týchto žiadostí, sa významne zníži. Okrem toho, tento servis je zadarmo. EFSA EFSA e, sa nenecháva platiť, keď dostáva žiadosti, najmä pokiaľ ide o žiadosti o nové potraviny. Oceňujeme fakt, že tento centralizovaný proces urýchli veci, ale zároveň zvýši našu pracovnú záťaž. Náš personál bude musieť byť opätovne nasadený aby mohol tento návrh realizovať. To znamená, že my nemôžeme žiadať dodatočný personál. Na základe žiadosti Európskej komisie sme začali pripravovať orientačný dokument ohľadne nových potravín, ktoré prichádzajú z tretich krajín a EFSA ho predstaví e, v oktobri budúceho roku. A takisto predpokladáme verejnú konzultáciu a diskusiu ohľadne tohto dokumentu, aby všetky zúčastnené strany mohli predstaviť komentáre a tie budú vyhodnotené a zohľadnené v záverečnom dokumente pred jeho zverejnením, aby sme pomohli podnikom ktoré predkladajú žiadosti, ale aj členským krajinám pripravujeme informačné stretnutia, kde chceme spresniť e, to, čo figuruje v orientačných dokumentoch a aby nám zainteresované osoby mohli klásť otázky, najmä pokiaľ ide o vedecké požiadavky, ktoré musia byť e, vyznačené. Navyše v súlade s našou iniciatívou s cieľom posilniť naše poskytované služby autorom žiadosti, tak sa môžeme obrátiť priamo na nich pri preskúmávaní ich zložiek a môžeme ich žiadať o upresnenia. Viaceré členské štáty vypracovali systémy a už majú istú skúsenosť v tejto oblasti. Bolo by dobré, keby členské štáty e, tieto know-how v budúcnosti zachovali, kde e, jednotliví autory žiadosti o preskúmanie budú potrebovať tieto postupy pri e, skúmaní, ale takisto aj pri spracovaní oznámení o, o tradičných potravinách a my máme v úmysle pripraviť e, zmluvu, keď bude toto nariadenie prijaté. A boli by sme radi, keby členské štáty e, podporili EFSU pri týchto prípravných prácach. E, to by sme si veľmi cenili, pretože to by našu prácu urýchlilo. Rovnako sme diskusovali s konzultatívnym fórom minulý týždeň túto otázku. Mali by sme vytvoriť sieť so členskými štátmi, čo by umožnilo diskusiu medzi expertami v členských štátoch o všeobecných otázkach. Tam by sme si mohli vymieňať názory ohľadne hodnotenia nových potravín. E, tieto siete nebudú diskutovať o individuálnych žiadostiach. To bude na, le- na EFSE ale je dôležité, aby sme disponovali nejakou diskusnou platformou a preto my chceme spolupracovať s členskými štátmi. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne Grefse za, za ich prezentáciu. No a teraz dám slovo Centru pre stratégie a hodnotenie, teda ADAS, ktorý v rámci so svojimi troma expertami Jackom Melanom, Michelle Richardsom a Steven Thompson nám urobí prezentáciu dopadovej analýzy, ktorá bola vykonaná. Máte zhruba 15 minút, ktoré si pred, medzi seba môžete rozdeliť na túto prezentáciu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pokiaľ ide o túto doplnkovú dopadovú štúdiu. Mám tu dvoch kolegov, Michael Richardson a Stephen Tompkins, ktorý je z Adasu, takisto z Spojeného kráľovstva áno, požiadali nás, aby sme urobili takúto doplnkovú dopadovú štúdiu a prenesieme vám tu tie hlavné zistenia a kolegovia budú takisto prezentovať tie kľúčové záležitosti. Možno by som vás mohol požiadať, aby nám niekto teda tie priesvitky menil. Um, Takže mali sme tu tri hlavné ciele. Bola tu revízia, dopadové štúdie z roku 2008 za komisiu, po druhé mali sme sa pozrieť na návrhy, ktoré máme teraz k dispozícii a vyhodnotiť možné plusy, mínusy a takisto pozrieť sa na niektoré nové materiály, ktoré boli zverejnené od tej dopadovej štúdie, ktorá bola pred pár rokmi spravená. Ďalšia priesvitka. Takže mali sme tu viaceré výskumné úlohy, ktoré boli potrebné na to, aby sme tieto ciele splnili. Takže robili sme prieskum, preskúmali sme teda dokumenty, mali sme takisto aj program intervuí, rozhovorov, kde sme vlastne mali rozhovory s na úrovni Európskej komisie a ostatnými na úrovni členských štátov, národné orgány budú toho zaangažované a jednotlivé sektory, ktoré do toho spadajú, asociácie a tak ďalej, a tak ďalej, malé a stredné podniky, ale takisto aj asociácie spotrebiteľov a zúčastnené strany zo, z tretich krajín. Takže veľmi stručne pokiaľ ide tie kľúčové otázky, ktoré sa od nás očakávajú. Neprídem teraz nejako detailne cez všetko, pretože týmto vlastne dám kolegom priestor na to, aby sa potom tomu venovali, ale predsa len máme tu 5 takých hlavných otázok, ktoré sa týkali tej miery definície, zacielenia tej definície, pokiaľ ide autorizačné procesy, pokiaľ ide nové produkty, nové potraviny úlohu členských štátov a orgánov, ktoré vlastne tohto nového konštruktu sú zaangažované a prepojenie na ostatné regulačné požiadavky. Takže pár záverečných slov, predtým dám slovo kolegom, takže máme návrh správy, ktorý myslím, že máte k dispozícii, ten sa ešte bude finalizovať ehm, v rámci ďalších konzultácií a aj teda po tomto stretnutí. A samozrejme sme vám k dispozícii na to, aby ste mohli odpovedať na ďalšie otázky. slovo Steven Tompkins, aby vám teda predstavil prvú sadu tých otázok, ktoré sa týkajú tých odporúčení. Ďakujem veľmi pekne, Jack. Takže ďalšia priesvitka poprosím. Ešte prvá otázka, na ktorú sme sa pozreli, tak to je tá definícia. Ako viete, bolo nám povedané, že potrebujeme novú definíciu nových nových potravín vychádzame od roku 1997, takisto sa tu došlo k presnu niektorých kategórií. Principiálne je to dobre, pretože to berie do úvahy aj nové produkty, ktoré sa dostávajú na trh alebo dostanú v budúcnosti, ale čo sme my zistili, keď sme hovorili s predstaviteľmi spotrebiteľov a priemyslu, že predsa sú tu rozličné názory Napríklad priemyselné odvetvia si to vnímajú tak, že táto nová definícia by znamenala, že stovky až tisícky produktov, výrobkov možno budú potrebovať autorizáciu ako novo, nová potravina. Ak sa zamení táto kategória, tak pre nich to znamená, že všetko to, čo tu bolo pred 15. a 1997 by mohlo byť považované po tomto období ako nový produkt. A hoci to nebolo nové predtým, boli to také napríklad e, produkty ako ovocie, ktoré sa dajú dosiahnuť šlachtením, tak to by sa zrazu považovalo za nový druh potraviny. Či komisia mala toto záujme, toto predsa len mm, priniesie so sebou veľké administratívne zaťaženie, takže budú, bude sa musieť k tomu komisia potom e, vyjadriť. A pokiaľ ide o spotrebiteľov, tak to vnímanie zase bolo na druhej strane pravý opak, keď to bude takáto široká definícia, tak by to znamenalo, že sú tu potenciály, sú tu možnosti vyhnúť sa nejakým riešeniam a možno by sa dostali na trh aj potraviny, ktoré by neboli autorizované. A toto je samozrejme zlé pre tento návrh ako taký. A to naše hlavné odporúčanie tejto oblasti je to, že by sme potrebovali väčší dialog na úrovni Európskej komisie a ostatných orgánov verejnej správy, predstaviteľov priemyslu, ako aj spotrebiteľov, spotrebiteľských organizácií, aby sme pochopili správne, že aký vlastne bude mať dopad táto nová definícia. Ďalšia priesvitka. A ešte ďalšia. Ďakujem. Takže ten dopad na takýto centralizovaný autorizačný postup, už ako sme už počuli, tento autorizačný postup bude mm, aspoň ten tá myšlienka, že to bude robiť EFSA, to by znamenalo, že členské štáty a to hodnotenie, ktoré bolo na členských štátoch, tam sa to začne. Áno, to je dobrý krok, ale to znamená, že vlastne nebudeme musieť cez, stratíme teda trošku času v tomto kontexte, ale treba povedať, že sa to zoštililo tak či tak, ale nesmieme zabúdať na to, že je tu ďalej, ešte stále veľa oblastí v rámci tohto procesu autorizácie, kde môže dosť k omeškaniu, komitologický postup je ešte stále pomaly, prihlášky tie sa môžu niekde zaseknúť a, v rámci toho procesu. A ak komisia to skutočne zamýšľa vážne, aby takýto proces bol skutočne spolahlivý pre tých, čo sa uchádzajú, tak sú tu určité prísne lehoty možno by tu mohli byť stanovené lehoty v rámci jednotlivých fáz toho celkového procesu, to je potrebné. Takisto sme tu počuli aj o tom e, notifikačnom procese, pokiaľ je tradičné potraviny, to je zjednodušené, áno, to vítajú všetci, ak máte napríklad potravinový výrob z inej krajiny, ktorý je považovaný za bezpečný a ktorý bol využívaný zo strany veľkého množstva obyvateľov, tak by samozrejme mal mať zjednodušený takýto, rizikový, takýto proces overovania rizika takéhoto produktu. Pokiaľ ide o, o tie tretie krajiny, tak tie produkty, ktoré pochádzajú z týchto tretich krajín, tak tie sa týkajú iba primárne, primárnych produktov a teda ten cieľ, že by sme mali zjednodušený proces tejto oblasti, by mal iba malú hodnotu, ak sa to bude týkať iba málo prihlášok. A podobne, ak budeme mať takéto požiadavky, ktoré sa týkajú napríklad histórie bezpečného využívania potravín, ako vieme, toto je veľmi komplikovaná oblasť. E, Vedecká literatúra sa tomu takisto venuje a naše hlavné odporúčanie je, že tie požiadavky ohľadne údajov, tak to musí byť jasnejšie stanovené na to, aby sme zabezpečili dobrú históriu využívania takýchto produktov. Sú tu samozrejme viaceré pripomienky zo strany členských štátov, ale môžeme sa vyhnúť tomu, aby to bolo celé príliš dlhavé, pokiaľ ide o prihlasovanie nových produktov. Ďalšia priesvitka. Ešte ďalšia. Takže pozreli sme sa napríklad na zdroje a náklady, pokiaľ ide o prihlasovanie nových produktov. Nevedeli sme z toho vyvodiť nejaké konkrétne závery, pretože to bude v plnej miere závisliť od o, tých usmernení, ktoré, vypra- ktoré pripracuje EFSA, to bude mať k dispozícii v novembri tohto roku. Pokiaľ ide o generickú autorizáciu, tak tam sme hovorili z principiálneho hľadiska, je to takisto dobrý krok, pretože to bude znamenať predovšetkým pre malé a stredné podniky nebudú musieť jednoducho absolvovať celý ten autorizačný proces, ak to urobili pred nimi nejaké iné firmy. Ale samozrejme, pokiaľ ide o generickú eh, autorizáciu, tak na to potrebujete skutočne takúto mechanizmus ochrany údajov. Boli tu určité obavy zo strany priemyslu, priemyselných odvetví, že takýto režim ochrany údajov niekedy nemôže byť zabezpečený, ak napríklad veľká firma spolupracovala napríklad s akademickými organizáciami, ako to často robia na to, aby produkovali nejaké konkrétne údaje. Ak tomu tak bolo, tak potom sú tu ešte vedecké vyjadrenia a to znamená, že potom takáto takéto veľké firmy jednoducho nemôžu zabezpečiť takýto proces. Ak takýto ochranný režim nebude fungovať tak, ako má, tak jednoducho nebude to povolené a po viacerých prípadoch by to malo byť povolené, takže to je jednoducho kontraproduktívne. Ďakujem pekne, Steven. Takže teraz prejdeme k tej úlohe národných úradov a agentúr, pokiaľ je tento centralizovaný systém, ako to je vlastne navrhované aj v tomto nariadení. Takže úloha štátov by bola obmedzená, pokiaľ ide o ten stály výbor, pokiaľ ide o umiestnenie takýchto výrobkov, nových potravín na trh, vychádzajúc z toho vyhodnotenia bezpečnosti toho produktu zo strany EFSA. Väčšina tých členských štátov, ktoré s ktorými sme boli v kontakte, poukázali na to, že by chceli, aby členské štáty jednoducho pomáhali EFSE, pokiaľ ide o vyhodnocovanie bezpečnosti takýchto produktov, v tom zmysle, že oni poskytnú údaje, ktoré už majú k dispozícii a týmto spôsobom sa vlastne zabezpečí určitá dohoda, pokiaľ ide o celkové hodnotenie takéhoto produktu v tom stálom výbore. A potom ešte treba povedať, že v tejto fáze nie je celkom jasné, nie je celkom ľahké povedať, akým spôsobom členské štáty budú môcť znášať určité pripomienky, pokiaľ ide o dovážne napríklad tradičných potravín z tretich krajín. To bude závisieť aj od údajov, ktoré dostanú vlastne od tých, ktorí budú prihlasovať takéto potraviny. A to súvisí aj s údajmi, ktoré sa týkajú bezpečnosti týchto produktov z minulosti. Ďakujem. A pokiaľ ide o tie odporúčania, teda, ktoré vlastne sme v rámci tohto výskumu získali, nám dáva informáciu, že členské štáty by vlastne v tomto procese vyhodnocovania bezpečnosti týchto produktov mali zobrať do úvahy v rámci možností, ktoré majú, na to, aby sa jednoducho preskúmala mm, dôveryhodnosť tohto systému a vlastne aj dôveryhodnosť toho systému vyhodnocovania bezpečnosti potravín zo strany EFSA to, tá možnosť, že jednoducho členské štáty by mohli vzniesť námietky e, relatívne často, to sa dá odbúrať takým spôsobom, že by sa vlastne stanovili prísne štandardy kvality, pokiaľ ide o zber údajov, pokiaľ ide o históriu bezpečnosti takýchto potravín, aj, pokiaľ, aj tým, že by sme jednoducho zabezpečili anamnézu alebo históriu bezpečnosti týchto produktov. A pokiaľ ide o tie posledné záležitosti, ktoré sme tu my preskúmávali, to je ten vzťah medzi navrhovaným nariadením a ostatnými nariadeniami, ktoré máme ohľadne bezpečnostných potravín. Treba povedať, že sú tu viaceré otázky, ktoré vlastne boli nastolené zo strany predstaviteľov priemyslu, pokiaľ sme mali tu možnosť sa s nimi zhovárať, ale takisto aj EFSA sa k tomu vyjadrilo, pokiaľ ide o tie nové výrobky, pokiaľ ide napríklad o ochranu potravín, pretože tieto nové potraviny by jednoducho museli prejsť špecifickým vyhodnocovaním. A jedno z jeden z týchto typov vyhodnocovania by bolo napríklad aj to, čo požaduje nariadenie 194 z roku 2006. Takisto tu máme ešte aj 5-ročné obdobie ochranné, ktoré sa týka a takýchto a, požiadaviek zabezpečenia potra- bezpečnosti Potra- e, tieto firmy vlastne majú dať k dispozícii rôzne druhy informácií ohľadne týchto produktov, pokiaľ ide o bezpečnosť týchto produktov, na to, aby takýto nový produkt, nová potravina mohla sa dostať na trh a bola vlastne autorizovaná. Avšak treba povedať, že na to, aby sa takáto bezpečnosť zabezpečila pri nových potravinách. Častokrát sa robia klinické štúdia. Takže ak by sa takéto štúdie museli vykonať, tak treba si uvedomiť, že to obdobie pre autorizáciu takých produktov by jednoducho trvalo veľmi dlho. A to by mohlo byť problematické. A to môže byť určitý E, zádrhel v rámci tohto procesu a jednoducho môže to demotivovať. Je tu samozrejme aj riziko duplikácie, pokiaľ ide o vyhodnocovanie nových produktov, ktoré obsahujú nejaké konkrétne látky, ktoré sa musia preskúmať. A v prípade takýchto látok, ak by obsahovali tieto potraviny, takéto látky, tak by to jednoducho muselo byť znovu ešte viac preskúmané, pokiaľ ide o bezpečnosť týchto látok obsahnutých v potravinách. A Treba povedať, že toto vyhodnocovanie je veľmi podobné, pokiaľ ide o látky obsahnuté potravina v porovnaní s e, autorizáciou e, týchto potravín. Treba povedať, že obidva tieto procesy by mali ísť v súčinnosti, ale mali by sme sa vyhnúť nejaké duplikácii. A ešte posledná záležitosť, ktorá tu bola takisto nastelená zo strany spotrebiteľských asociácií. V tejto fáze ešte stále nemáme žiadnu harmonizáciu na európskej úrovni, pokiaľ ide o štatút e, jednotlivých látok obsiahnutých v potravinách. To znamená, určité botanické látky môžu byť považované ako teda môžu byť povolené v niektorých členských štátoch, ale zase v niektorých iných členských štátoch nie sú povolené. A to by mohlo viesť k určitým problémom v rámci toho centralizovaného systému v tom zmysle, že tie rozhodnutia e, na centrálnej úrovni by mohli byť zablokované, ak takéto nové potraviny budú obsahovať takéto botanické ingrediencie. Takže to odporúčanie z našej strany ktoré sme mi predložili, je to, že ak je možné, tak takéto bezpečnostné vyhodnotenie alebo evaluácia pre nové potraviny by mali byť robené v súčinnosti, v tom zmysle, aby tie obdobia, ktoré sú stanovené, skutočne pre jednotlivé postupy, tak pre látky, ako aj pre potraviny, mohli prebiehať v tom istom čase. Ak by sa tomu nedalo, tak by sa museli urobiť iné opatrenia na to, aby sa tieto obdobia e, zosúladili. A pokiaľ ide o výživné látky, máme, budeme potrebovať ďalšie usmenia zo strany EFSA na to, aby sme sa vyhli nejakému zbytočnému e, dvojnásobnému hodnoteniu týchto potravín. A pokiaľ ide o nedostatok tej harmonizácie, ktorý tu má, pokiaľ ide o štatút niektorých botanických ingrediencií v potravinách, to takisto treba veľmi detálne preskúmať v tom zmysle, aby to jednoducho nemalo vplyv na efektívnosť toho centrálneho autorizačného postupu. Takže ja teraz dám slovo môjmu kolegovi, ktorý to môže finalizovať. To bol taký stručný prehľad eh, našej dopadovej štúdie. Viac menej sme dodržali čas a veľmi radi odpovieme na akékoľvek otázky, ktoré budete mať. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda, ďakujeme vám za toto, eh, toto komplexné predstavenie dopadovej štúdie. Samozrejme, ďakujeme aj komisii, aj FC za ich prezentácie. No a teraz dám slovo eh, pánovi Nikolsonovi, ktorý je spravodajcom E, tu v parlamente pre toto nariadenie zamerané na nové potraviny. Nech sa páči. E, Ďakujem. Pán predseda, najskôr by som sa chcel ospravedlniť za to, že som nebol prítomný. Bol som na schôdzi koordinátorov výboru AGRI. Ako viete, e, dnes poludnia súčasne prebieha viacero schôdzi výborov. Chcem sa však všetkým poďakovať za tieto veľmi dobré prezentácie, ktoré tu dnes boli predstavené. Niektoré obavy boli zdôraznené, spravodajco, tieňoví spravodajcovi a ďalší kolegovia ich tiež zdôraznili. Skôr, ako začneme diskusiu, chcel by som sa vrátiť k trom odporúčaniam, pokiaľ ide o tú toto e, dopadové hodnotenie. Ja si myslím, že pozmenujúce návrhy e, k správe treba predložiť najskôr, pokiaľ ide o definíciu aplikačného poľa. A cieľ vyjasnenia nebol dosiahnutý, pokiaľ ide o definíciu nových potravín. V mojich rozhovoroch som konštatoval, že nedošlo ku konsenzu ohľadne definície týchto nových potravín. A to vytvorilo isté problémy pre priemysel. A tu na treba e, dokázať istú pružnosť, aby sme sa vyhli e, istým e, bielým miestam, pokiaľ ide o aplikačné pole týchto nových potravín. Je veľmi ťažké prijať návrh, komisie, lebo je veľmi e, kategorický. Mali sme debatu v našom výbore a rovnako sme zorganizovali aj workshop. Ja si myslím, že by bolo užitočné opätovne zaviesť tieto kategórie a to takým logickejším spôsobom, a neanticipovať vývoj priemyslu. Inovácia je zásadný cieľ a ja vítam, že, ho, že to komisia uznáva, najmä prostredníctvom e, hodnotenia dopadu. Ale na jednej strane tu máme 5-ročné obdobie, ktoré navrhuje komisia, ale my musíme zároveň E, vidieť aj a vnímať aj obavy priemyslu, pokiaľ ide o tieto nové potraviny. Potravinová agentúra nemôže strácať zdroje. My nemôžeme predpokladať ochranu údajov, ktorá by bola zbytočná, keby ona nebola predmetom koordinácie. No a pokiaľ ide o charakter, dôverný charakter týchto údajov, tak aj na to sa treba zamerať. My musíme rátať so spoluprácou medzi našim priemyslom a univerzitami. Je veľmi dôležité, aby tieto väzby aj naďalej existovali, aby tu nebolo E, veľa prekážok e, v súvislosti s touto reglementáciou. Pokiaľ ide o lehotu na e, vyhodnotenie dopadov, je tu niekoľko fáz, ktoré nemajú lehoty a to neumožní ten rýchlejší autorizačný proces. My by sme mali identifikovať oblasti, ktoré nemôžu byť E, jednoducho sa na ne nemôžu takéto lehoty sťahovať. Samozrejme, že celý proces e, žiadosti treba urýchliť, ale napríklad e, čas v lodi môže byť menší ako 9 mesiacov, rovnako ako aj lehoty na diskus, sie v komisii. E, toľko som asi chcel k tejto téme povedať a teraz si vypočujem rád e, tieňových spravodajcov a mojich kolegov z výboru. Adesso... Ďakujem, James. A teraz dáme slovo rozličným kolegom. Najskôr pani Ajuzo veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pánovi spravodajcovi komisii EFSA a jednotlivým hodnotiteľom. Ako ste to veľmi dobre povedali, už toto je tretie volebné obdobie, e, čo máme túto tému na stole a dúfajme, že na základe našej skúsenosti, ktorú sme získali, budeme pokračovať rýchlejšie, pretože sme vlastne tí istí, E, spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia ako v minulom volebnom období. Ja úplne súhlasím s postojom spravodajcu pána Nikolsona. Nazdávam sa, že to najdôležitejšie, čo máme na stole, je téma definícií. Definície sú veľmi dôležité, hodnotitelia to tiež povedali, pretože e, tam potom môže vzniknúť veľká právna neistota a môžu tu vystať mnohé problémy. Musíme si to vyjasniť, musíme si vyjasniť jednotlivé postupy e, ohľadne nanotechnológií. No a pokiaľ ide o potraviny z tretich krajín, e, tak e, e, ten návrh je rozumný, s tým súhlasím, ale musíme brať do úvahy aj to, že požiadavky tretich krajín nie sú tie isté a aj postupy a procedúry, ako sa používajú potraviny, ako sa varia, ako sa pripravujú, tak aj to treba brať do úvahy. Ochrana údajov, no. Aj tu nás súhlasím s tým, čo poveda, čo tu odznelo, najmä pokiaľ ide o a, akademické organizácie, ktoré sú súčasťou výskumu a ja to potvrdzujem a takto zvyčajne prebieha E, potravinový priemysel má niektoré veľmi exkluzívne úzke dohody ohľadne týchto údajov s akademickými inštitúciami a tie potom samozrejme sú za to zaplatené. Takisto tu máme veľmi dobrú myšlienku a veľmi dobrý návrh, že malé a stredné podmienky by tiež mohli predkladať návrhy. No a pokiaľ ide o EFSU, nepochybne budete mať viac práce, a už sme o tom aj hovorili, keď sme hovorili o rozpočte. Takže toto treba naozaj vyriešiť, pretože zástupca sa povedal, že to bude zadarmo a že za to sa nebudú žiadne poplatky vyberať. Ak sa nebudú vyberať poplatky, ak budú mať viac práce, ak sa im zredukuje rozpočet, tak ja si myslím, že tam potom nebude možné vyriešiť E, celú túto vec a treba o tom hovoriť a treba to vyriešiť vzhľadom na všetky tieto prvky. A to, čo chcem požiadať EFSU, aby urobila veľmi e, jasné e, iných sprievodcov pre priemysel, lebo potom tu môže dochádzať k problémom, ako to vidíme ohľadne niektorých údajov o dopadoch na zdravie, lebo priemysel je schopný potom mnoho problémov nastoliť a vytvoriť pokiaľ ide o, o klonované meso, o, o e, geneticky modifikované záležitosti a tak ďalej, e, samozrejme, že my tu máme rozličné postupy, aj keď nepredpokladáme, že klonované meso sa nám dostane na stôl, ale m, mm, platia tu pravidlá pre e, žiadosť o povolenie nového produktu. Keď tu dôjde k časovej koincidencii, tak aj tam by sme mali mať takú normu, E, pre prípad, keď skutočne tam dochádza ku koincidencii časovej, aby sa jeden neoneskoril za druhým. A potom mám konkrétnu otázku ohľadne nových potravín, ktoré už boli autorizované, príslušne notifikované v súlade s článkomi 3, 4, 6, 7 s príslušnými nariadeniami. Tie sa vlastne ocitnú na jednom zozname a budú tam figurovať aj žiadatelia a nebude tam e, ochrana, ako budú mať tieto nové potraviny. Ja neviem, či komisia predpokladá nejaké prechodné obdobie alebo či má nejaké riešenie pre takýto typ potravín, najmä pokiaľ ide o tú 5-ročnú exkluzivitu a ochranu údajov. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, a teraz a pani Auchen, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Len pár slov ešte k téme dopadovej analýzy. My máme ešte stále v GUE a medzi zelenými pocit, že vy stále podnikateľské záujmy staviate oveľa vyššie ako ochranu spotrebiteľov a Práve na toto by sme sa mohli pozrieť aj počas nadchádzajúcej debaty, aby sme ľudí dali do stredobodu našej pozornosti oveľa viac než podnikateľské záujmy. Toľko k všeobecnej poznámke. Ďalej, čo sa týka návrhu komisie, máme tu niekoľko poznámok k tomuto. Čo sa týka klonovaných potravín, máme tu obavy skuto- vyplývajúce zo skutočnosti, že klonované potraviny sú explicitne vylúčené z tohoto rozsahu, tak aby sme sa vyhli regulačnej medzere a musíme zabezpečiť, že adekvátne bezpečnostné ustanovenia zabezpečia minimálne naplnenie minimálnych požiadaviek, ktoré budú vyplývať z novej e, klonovanej legislatívy, ktorá, dá teda legislatíva o klonovaných potravinách, ktorá vstúpi do účinnosti. Okrem toho, že tieto zabezpeky nie sú adekvátne, musíme zabezpečiť minimálne to, aby jedlo z klonovaných potravín nebolo umiestnené na trh e, bez autorizačnej procedúry. Ak vylúčime klonované potraviny z tohto rozsahu, tak aj potraviny z klonovaných zvierat by mohli byť umiestnené na trh, a to bez toho, aby si to ktokoľvek uvedomil alebo všimol. Čo sa týka nanopotravín, mali sme skôr to, počas tohto týždňa diskusiu o Prahu pre označovanie nanomateriálov v rámci potravinových informačných e, požiadaviek. E, definícia je momentálne prehodnocovaná, no a ešte stále máme závažné obavy. Ale toto je pomerne citlivá obava o téma. Čo sa týka prahových hodnôt, tá definícia tu definuje e, vyrobené alebo vytvorené nanomateriály, ktoré sú e, za účelom vytvorené materiály, ktoré majú 50 e, alebo viac látok v Prahu pod 100 nanometrov táto komisia, komisia chce uplatňovať túto definíciu aj pre nové potraviny, ale bohužiaľ v tomto prípade to nie je o označovaní, ale oveľa, oveľa viac o rizikovej analýze. Aj EFSA si dokonca uvedomuje, že tu sú isté nepresnosti a odporúča 10-percentný prach pre um, využívanie v potravinách. Ak 50-percentný prach bude uplatnený, a to nielen pre označovanie, ale aj pre v rámci nariadenia o nových potravinách, tak budeme čeliť riziku, že niektoré nano ingrediencie nebudú zachytené touto definíciou a práve preto nebudú spadať do rozsahu pôsobnosti legislatívy o nových potravinách. Takže nebudú predmetom rizikovej analýzy a, pred, e, a schvalovania pred uvedením na trh. Keď hovoríme o rizikovej analýze, čo je prípad e, legislatívy o nových potravinách, mali by sme schváliť konzervatívnejší prístup a odkazovať o 10-percentnom právu, ktorý je odporúčaný EFSO. Tretia časť sa týka e, vykonávacích aktov. E, nemôžeme akceptovať vykonávacie akty pre rozhodovanie o tom, či daná potravina spadá alebo nespadá do definície nových potravín. Európsky parlament vždy trval na delegovaných aktoch e, v smere alebo v prípade definovania toho, čo spadá alebo nespadá do rozsahu pôsobnosti legislatívy. To, isto, to isté platí pre aktualizovanie unijného zoznamu. Nemôžeme súhlasiť s vykonávacími aktami tu prečo by nové potraviny mali byť e, autorizované bez preskúmania Európskym parlamentom, pričom všetky potravinové prídavky alebo prísady sú dokonca aj oznámenie komisie z roku 2008 ehm, navrhlo, aby sa európsky zoznam schvaloval na Európskom parlamente. Nie je preto pochopiteľné, prečo komisia teraz navrhuje takýto postup bez adekvátnych práv pre Európsky parlament. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, zdá sa, že žiadne ďalšie žiadosti o slovo tu nemáme. A máme predsa len. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rada by som poďakovala komisii, FC a Centru pre strategické a dopadové analýzy, za ich prezentácie zdieľam obavy ohľadom GMO a klonovaných potravín, ktoré boli vyňaté z tohoto návrhu. Dúfame, že sa s nimi budeme vysporiadavať samostatne, čo je správne. Mám iba pár obáv ohľadom tohoto návrhu. Čítala som si dopadovú analýzu a je tam pár tém, ktoré ma zaujali Najmä keď diskutujeme o tradičných potravinách z tretich krajín a zároveň tie požiadavky na 25-ročné bezpečné používanie, mali by sme hľadať konzistentnú eh, históriu používania bezpečných potravín. Napríklad Komisia dostáva dáta od výrobcov, ktorí sú umiestňovať tradičné potraviny z tretich krajín, akým spôsobom sa overie ich bezpečnosť daných metód. Predpokladám, že aj tá zjednodušená procedúra tu zachováva vágne a nejasné kritéria pre bezpečnosť potravín. Je tu vlastne príliš veľký námietok pre veľa odvodených e, protestov alebo námietok a preto treba celkové kritéria a definície v, rám, v tomto návrhu upresniť ak to správne chápem, autorizačný postup v tomto e, postupe bude taký, že nebudú žiadosti posielané orgánom členských štátov, ale bude to komisia, ktorá rozdistribuje vlastne žiadosti členským štátom, ale bude to e, vlastne systém taký, že sa bude priamo žiadať na komisii a EFSA potom urobí rizikovú analýzu. Celkovým cieľom je znižovať časovú náročnosť tohoto procesu. Ale ako už je zdôraznené v dopadovej analýze, e, najväčšia obava nie je dĺžka, ale prediktabilita, čiže predvydateľnosť celého procesu. A nespochybnem expertizu EFSI, ale máme ešte stále isté obavy o to, že výrazne znižujeme úlohu členských štátov, ktoré takýmto spôsobom môžu byť zapojené do posudzovania bezpečnosti a typového schváľovania nových potravín, najmä keď nevieme, či EFSA a Európska komisia bude mať adekvátnu kapacitu na to, aby sa vysporiadali s týmto objemom žiadostí. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyne Bojlen. No a teraz eh, dávam slovo pánovi podpredsedovi Bodcovi pre jeho vystúpenie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem v tom týme nový, pretože včera ma menovali za spravodajcu. Tuto vec za SND a... A musím povedať, že tak ako som mal v noci možnosť preštudovať si dodatočnú dopadovú štúdiu a čiastočné materiály, tak som totálne zdesený, rovnako ako som bol zdesený, keď som minulý rok prvýkrát dostal do ruky PRM a čo je to za návrh, keď musíme zmeniť definície aby vôbec bolo jasné, čo spadá do pôsobnosti toho návrhu, aby vôbec bolo jasné, že to celé dáva zmysel. Ako sa máme postaviť k návrhu, keď podľa e, oznámenia expertov tá umelá administratívna hranica od roku 97 môže znamenať, ak si dobre pamätám, 100 tisícky potravín, ktoré sa náhle stanú novými. A ako sa potom máme vysporiadať s ohromnou neistotou o vplyvoch zavedenia centrálnej autorizácie, pretože je to na jednej strane obava z obrovského nárastu administratívnej záťaže, a na druhej strane je to obava z toho, že niektoré látky, ktoré môžu byť riskantné alebo nebezpečné, vôbec nebudú do pôsobnosti tejto legislatívy zahrnuté. Čiže v tejto chvíli som naozaj zdesený a verím a dúfam, že prácou v týmu s pánom spravodajcom Nikolsonom sa postupne to moje zdesenie zmení v nadčenie nad skvelou prácou expertov z Európskej komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz má slovo. Teraz majú slovo zástupcovia rady. Nech sa páči. Grazie, president. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujeme aj za to, že si tento bod zaradili na program rokovania Ďakujeme aj za, za to, že toto zhromaženie prejavilo taký veľký záujem o túto tému. Táto téma je aj pre talianské predsedníctvo téma veľmi citlivá a má vysokú prioritu. Rád by som poďakoval tiež aj za všetku prácu, ktorú vykonala komisia a, a pán spravodajca James Nicholson pri e, napredovaní v tejto téme, ktorá ktorá je veľmi citlivá. Je tu vysoká snaha nájsť rovnováhu. Po skúsenostiach z tohoto rokovania, ktoré sa vlastne už ukončilo v období 2009-2010, sme tu mali istú e, šancu, aby sme hĺbkovo preskúmali celý tento balíček na novo. Určite e, považujeme za veľmi užitočnú takúto diskusiu najmä v svetle tých úloh, ktoré čakajú talianské predsedníctvo. A zároveň aj v svetle toho, že očakávame dosiahnutie dohody, ktorá by už čoskoro mohla vzniknúť medzi jednotlivými inštitúciami. Z pohľadu práce rady vás môžem informovať, že grécke predsedníctvo už začalo e, viackrát otvárať túto tému a začali diskusie o tejto téme. No a e, po tomto procese čaká talianské predsedníctvo úloha, aby sme presnejšie definovali tie úlohy, ktoré, ktoré si zasluhujú možno hĺbšie preskúmanie. Myslím tým predovšetkým um, tú konkrétnu úlohu um, alebo tú presnosť toho, aký má, ako má vyzerať ten zoznam indikatívny zoznam nových potravín a definícia nanomateriálov. Z našej e, strany my sme odhodlaní e, vysporiadať sa s týmto e, s veľkou pozornosťou, veľmi opatrne, aby sme našli čo najcitlivejšie kompromisný návrh. Zároveň si uvedomujeme, ako veľmi opatrne treba pristupovať k týmto témam. No a zároveň sa snažíme zobrať do úvahy všetky tie obavy, všetky stanoviská, ktoré už boli prednesené, ktoré boli povedané na strane e, poslancov, ktorí vystupovali predtým. Takže opäť e, maximálna snaha e, dosiahnuť čo najviac na našej strane a sme ochotní spolupracovať v týchto líniách s parlamentom, ktorý je pre nás dôležitým referenčným partnerom. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne italianskému predsedníctvu. Neviem teraz, či sa chcú vyjadriť jednotliví experti, alebo či chcú odpovedať na otázky. Pýtam sa ich. Či... A, zdá sa, že nie. Nemáme tu odpovede. Dobre, tak v takom prípade dávam ešte najprv slovo komisii a potom nášmu spravodajcovi, aby sa diskusia mohla uzavrieť. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujeme veľmi pekne za túto veľmi dôležitú diskusiu. Teda pokiaľ ide o tú definíciu, áno, nie je zámerom komisie začleniť nové potraviny, teda tie, ktoré neboli považované za nové potraviny v minulosti, ako som už povedala v tých úvodných slovách, bol to vlastne výsledok práce na zmierovacom, v rámci zmierovacieho procesu a my jednoducho chceme objasniť tú definíciu, aby to fungovalo tak pre spotrebiteľov, ako aj pre podniky, aby tu bola právna bezpečnosť, aby právna istota, aby sa jasne dalo definovať, že čo je nové a čo nie. Takže ten zámer nie je ten, aby sa to retrospektívne ako pokrývalo dozadu aby sa do toho spadali aj potraviny, ktoré neboli definované ako nové potraviny minulosti, ale aby sa definovali tie jednotlivé kategórie. Podľa súčasnej legislatívy napríklad proteíny, ktoré sa získavajú z insektov, sú považované za nové, ale insekt ako taký hmyz nie je považovaný za novú potravinu. Takže toto je vlastne znenie súčasnej legislatívy, ktorú máme, ide tu o tie derivované ingrediencie. To znamená, hneď ako vlastne začnete popisovať detálnym spôsobom takúto kategóriu, tak spadáte už do takých oblastí, ktoré nie sú celkom jasné. Takže toto je vlastne zámer legislatorov svojho času a my teraz sme skutočne pripravení, aby sme pomohli a zlepšili to lepšie vnímanie tohto problému, tak pre spotrebiteľov, ktorí chcú byť informovaní a chcú mať na tanieroch bezpečnú potravinu a takisto aj pre firmy. A pokiaľ ide o ten zoznam, áno, budeme mať takýto jednotný zoznam. E, dnes vlastne veľa potravín spadá pod e, určitú ekvivalenciu. To znamená, ak operátor získa autorizáciu pre konkrétnu potravinu, tak sú tu ďalší operátori, ktorí predávajú takúto potravinu a získajú túto autorizáciu. Takže bolo by dobré, aby sme mali jeden takýto jednotný zoznam, keď táto nová, toto nariadenie sa spustí a tie potraviny, ktoré z minulosti tu boli, boli vnímané ako generické potraviny. To vlastne bude dôležité preto, aby sa situácia objasnila, aby to nebolo také komplikované, tak ako to vysvetľovali špecialisti. Chcela by som uistiť členov tohto výboru, že klonované potraviny sú vyčlenené z tohto návrhu, pretože my si uvedomujeme, že keď sme robili tento návrh, tak klonované potraviny vlastne sú pokryté v inom druhu legislatívy. Ak by takto druhá legislatíva nebola prijatá v tom istom čase ako táto, tak by sme mali ponechať klonované potraviny v, pod touto legislatívou. To znamená, nebolo tu nejaké právne vákuum a my si uvedomujeme, že tu nebola žiadna požiadavka na to, aby sa tieto potraviny dostali na trh, ale predsa len veľmi dôležité, je to vlastne predmetom tejto legislatívy, pokým iné druhy legislatívy, ktoré hovoria o klonovaných potravinách, nebudú prijaté. Geneticky modifikované organizmy boli vždy vyňaté z tohto a aj zostanú vyňaté, pretože oni sú pokryté takisto inou legislatívou. Pokiaľ ide o nanoprodukty, tak my považujeme za správne tak pre informovanosť spotrebiteľov, ako aj pre podniky, aby tam bola odvolávka na existujúcu definíciu, keď aj táto bude napríklad iba za účelom etiketáže, pretože e, je to veľmi komplikovaná definícia ako taká. Nedá sa to zmeniť, pretože nano je tak komplikované, takže pre nás je veľmi dôležité, aby sme to nemali nejaké oddelené definície nana, v jednom sektore potravín, tým by sa to skomplikovalo. Musí to byť čo možno najkoherentnejšie, ako sa to len dá, pokiaľ ide o tú technicky definovanú legislatívu. Ak by tu boli nejaké iné rozdiely, tak by sme to vedeli nejako zosúľadiť, ale je to dôležité tak pre spotrebiteľov, ako aj pre podniky. Áno, členské štáty a ich experti, ako aj EFSA to už vysvetlila, budú aj naďalej. Samozrejme, my s tým súhlasíme, že to potrebujeme určité zoštíhlenie a EFSA vlastne aj v iných zložkách spolupracuje s členskými štátmi a s ich e, vedeckými agentúrami. Pokiaľ ide o prihlášky týchto nových produktov, si treba uvedomiť, že tá legislatíva ohľadne prihlasovania nových produktov to je legislatíva, ktorá sa týka toho, či sa dá nejaká špecifická potravina označiť ako zdravá pre či už nejaký orgán, ale tak, takýto druh legislatívy sa dá aplikovať pri akýkoľvek druh potraviny. Je, tu veľmi, je, to, kontext, je to dôležité v kontexte účinnosti potravinového potravinovej autorizácie. Takže je veľmi dôležité, aby táto legislatíva existovala separátnym spôsobom. A keď pôjde napríklad o prípad novej potraviny, tak je dôležité, že to nariadenie o nových potravinách sa, sa týka bezpečnosti potravín a pokiaľ ide o zdravosť týchto potravín, tak to je zasa tam opodstatnenosť takéto požiadavky. A toto treba odlišovať. Áno, dá sa to do istej mori prepojiť, ale predtým, než máte takúto žiadosť, tak musíte zabezpečiť, aby vaša nová potravina bola bezpečná. Takže je to určité prepojenie, ale tieto jednotlivé kroky nie sú pa- nutne paralelné, takže môže to postúpiť aj konzekutívne. Takže to je takisto jeden prvok, ktorý sa dá možno potom objasniť neskôr. My sa samozrejme zhodneme, ale je dôležité, aby tie ciele legislatívy neboli opomenuté. Chcem sa poďakovať za túto veľmi prospešnú diskusiu. Budeme pokračovať aj naďalej v rámci spolupráci s radou a aj s týmto parlamentom európskym aby sme zaznamenali pokrok a možno tu bude už aj dosť dohoda na prvom čítaní, pretože už sme počuli veľa k tejto zaujímavej téme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne komisia. Teraz zostane slovo na záverečné slovo pán spravodajca, pán Nikolson. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A naozaj všetkým chcem len pekne poďakovať e, všetkým tým, čo sa zapojili do tejto diskusie. Naozaj to bolo veľmi užitočné a pevne verím, že máme pred sebou e, dobrý základ, e, ako sa, môcť, ako sa môžeme posunúť dopredu. Dovolte mi bezpečiť vás, že teda, čo sa týka mňa, ja sa novým potravinám venujem prioritne a nie téme klonovania. Klonovanie je samostatná téma, ktorá je od tohto oddelená, takže ja sa neplánujem zapojiť do tejto diskusie. To je diskusia, ktorá prebieha niekde inde a venujú sa jej iní kolegovia na inom fóre. Takže chcel by som len aktualizovať možno ten navrhovaný časový harmonogram, ak je to možné. E, teším sa na prácu na workshope, ktorý nás čaká v októbri a ďakujem všetkým zapojeným. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda a možno o pár minút skôr, ako sme plánovali, ukončujem našu schôdzu. Len pripomínam termín pre rodinnú fotografiu, ktorá sa uskutoční o 14.45 tu v miestnosti. Ďakujem pekne a vidíme sa po obede.